house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste si sadli na miesta. A otváram dnešné zasadnutie výboru pre rozpočet. Je to návrat po dovolenkách a po letných prázdninách a ja sa veľmi teším, že ste tu po dovolenke eh, všetci prítomní a ja Typujem, že vaše dovolenky boli vynikajúce vzhľadom na dobrý čas a vzhľadom na vaše usmievavé tváre. Prichádzajú veľmi stimulujúce obdobia, ide o prípravu rozpočtu na rok 2017 a prebežná revízia. Očakáva sa aj správa pre eh, rozpočet eurozóny. O tejto otázke budeme rokovať dnes po obede. Ja som naozaj veľmi šťastný, že vás tu znovu po dovolenkách vidím. Určite ste sa oboznámili s návrhom programu, ale je tam niekoľko zmien. Bod 6 e, a 16 sú presunuté a body 11 a 12 sa prehodia tak najprv urobíme 12 a potom 11 a to isté platí so 14, teda najprv číslo 14, potom 13 a k bodu 20 pre prevody e, rozpočtu budeme sa venovať aj otázkam bezpečnosti a teda bod číslo 20 urobíme za zatvorenými dverami e, v súvislosti s bezpečnosťou. Ak nebudete mať pripomienky, budeme považovať tento návrh programu za schválený. Nemám žiadne špecifické oznámenia, len by som vás chcel upozorniť, že na základe žiadosti predsedu Európskeho parlamentu som bol v Palestíne 18. a 21. júla bol som v Gaze. Už 5 rokov tam žiadny člen EP nebol a bol som aj v západnej časti e, Jordánu Jordánska a teda a vypracovali sme správu. Nie, bo, bol som tam, pretože som predseda výboru pre rozpočet a predseda parlamentu si žiadala, aby som v tejto funkcii ako predseda tohto výboru tam cestoval. Máte k dispozícii zápisnice z 15. 30. júna a 4. júla, ako aj 11. a 12. júla. Ak nebudete mať pripomienky, budem považovať tieto zápisnice za schválené. A ak všeobecný spravodajca pre rozpočet na rok 2017 je pripravený, tak ja mu dám hneď slovo. Je tu aj pán Tarán a k ostatným oddielom. Pán Gejer, nech sa páči. Äh, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za pekné privítanie. E, pripájam sa k vašim slovám aj ja. Dúfam, že e, kolegovia majú za sebou pekné leto. Ten oddych sme potrebovali e, nasledujúci pol rok e, bude e, náročný pre nás. E, neviem, či rozpočet k roku 2017 sem takto tiež bude patriť rada robí niektoré veci podobne, ako sme od nej zvyknutí, ale niektoré veci e, robia teraz inak. A keď sa pozrieme na to, čo e, robí rada inak, treba konštatovať, že zmeny, e, ktoré rada urobila v návrhu komisie, sú pomerne skromné. Ehm, medzi komisiou a radou sú sporné objemy ehm, v výške 1 rozpočtového objemu, čiže ideme, hovoríme tu o 3,1 miliardách eur. Môžeme si položiť otázku, čo to vlastne má znamenať Túto otázku som si e, položil, keď som dostal do rúk stanovisko rady. E, toto e, bolo zverejnené pred odchodom na prázdniny. A moje odporúčanie, bola to aj prvý e, bod mojej analýzy, že som vyčítal e, rade, e, čo robí. To je v konečnom dôsledku oslabenie nástrojov na boj proti kríze, ktoré ale samotná rada odhaduje, považuje za prioritné vo svojich stanoviskách. Keď chceme, aby sa Európa starala o veľké záležitosti a e, inštitúcie, všetky sú si zajedno v tom, že musí ísť o e, e, rast, o zamestnanosť, potom je opodstatnené, aby tie nástroje z európskeho rozpočtu boli pomerne vo veľkom objeme využívané a rada vo svojom zozname priorít e, to takto e, správne má. A potom v kategórii 1a e, kráti návrhy komisie. Po všetkých inštitúciách Európskej únie sme si tiež zajedno v tom, že riešenie migračnej krízy, ktorou sa intenzívne zaoberáme už dva roky, musí byť našou prioritou. A rada nekráti prostriedky v kategórii 3, tomu aj rozumiem, pretože z toho členské štáty majú najviac, pokiaľ ide o zvládnutie utečeneckej krízy, pretože tu sú všetky všetky e, nástroje, ktoré pomáhajú európskej vnútornej politike, ale kráti e, rada v kategórii 4, čiže v zahraničnej politike, kde ide o boj proti príčinám utečeneckej krízy a e, to z toho pohľadu, že všetky nástroje zahraničnej politiky, politiky susedstva a, a pokiaľ ide o Turecko, aj e, predvstupovej e, pomoci už e, tak či tak e, e, s tým prístupom komisia s jej e, návrhom e, sme už boli nespokojní, a, e, pretože bol krátený. Takže sa snažíme analyzovať, ako ďalej, pokiaľ ide o druhú teranžu prísľubenej pomoci pre utečencov, pre Turecko. Takže toto je ten druhý prístup, to je po politickej línii hm, veľmi komplikované. Kolego, kolegovia hm, nám budú ešte musieť z zahraničného výboru k tomuto, čo to vysvetliť. Hádame sa teda ale o, o malé finančné objemy. Keď hovoríte so zástupcami e, rady, e, tak e, vám povedia aj čo to o tom, ako tam sa, ako tie jednotlivé fronty boli v tých formáciách rady. A nie je to nič nové, ale je to dôležité spomenúť pre analýzu, že tí čistí placovia to sú št- štáty, ktoré trvajú na marži, aj keď je veľmi malá a ostatní e, považujú túto maržu za v podstate nepotrebnú. A tým pádom v mojej politickej analýze e, vlastne sa, zarú, sa zarúca toto vysvetlenie e, rady ako domček e, z karát, pretože tu nejde o maržu, aká to má byť kríza, ktorú nevieme predpokladať, ale máme rezervu viac než jednu miliardu eur. Aká to má byť kríza? V konečnom dôsledku ide o to, že čistý platcovia chcú si pri financovaní európskeho rozpočtu ušetriť vyššie finančné sumy, než predpokladá komisia. A keď si prepočítam tie úspory na jednotlivé národné rozpočty, potom naozaj ide o nič, vlastne o drobnosti. Nič nie je to určite skutočná rozpočtová politika ktorá, vytvára rezervy. Takže e, naozaj tu vytvárame nejaké marže pre nepredvídané veci, ale e, celé je to veľmi zvláštne, keď si pozrieme, čo všetko tam preškrtali. E, keď sa pozrieme na rozpočet komplexne a vidíme tieto krátenia rozpočtu, potom by som navrhoval, aby sme boli e, veľmi e, úprimní v argumentácii, teda rozpočet ako taký e, krátený nebol, pretože celkovo je väčší než v roku 2016. Čo sa však udialo, tie navýšenia navrhované komisiou neboli uznané v plnej miere s jednou výnimkou, pokiaľ si dobre spomínam, a síce kategória 4 a práve kategória 4 e, e, zahraničná politika, e, tam boli krátené prostriedky na rok 2016 a to je argument, máme teda politické priority, ale vlastne to ideme proti vlastnej argumentácii rady a chceme tu vytvárať nejakú maržu takže um, nedá sa zároveň mať e, z kravy mlieko aj meso. Ako sa tak u nás pekne povie, e, snažíme sa získať e, tu niečo, čo naplňa tie politické princípy, ale snažíme sa tú kravu ešte aj vydojiť, tak aby teda niektoré štáty mali menšie výdavky. Takže v týchto intenciách eh, je, sa nesie aj pracovný dokument, ktorý som vypracoval minulý týždeň a zaslal vám ho, pokiaľ ide o analýzu eh, stanoviska a rady. A keď sa pozrieme na politické dôsledky, ktoré by sme mali z toho vyvodiť, ktoré navrhujem, aby sme ich spoločne vyvodili, potom vás neprekvapí, eh, že vás, vám tam navrhujem, a je to tak už tradičné, aj moji predchodcovia tak urobili, aby sme návrh rozpočtu komisie, aby sme sa k nemu vrátili. E, v e, rubrike A e, navrhujem využiť celú maržu, aby sme jednotlivé nástroje pre rast a zamestnanosť vybavili príslušnými finančnými prostriedkami a tú núdzovú maržu tiež navrhujeme využiť, aby sa vyrovnali tie škrty, ktoré urobila rada a komisia mm, mm, mm, v rámci financovania eh, FC v eh, kategórii A. Je tam ešte jeden bod, ktorý možno, neviem to teda povedať na 100%, ale možno bude sporný Eh, existuje totiž spoločná pilotná akcia, ktorá eh, sa tu navrhuje, eh, ktorá ale je podporovaná aj z do Európskeho parlamentu. Vychádza z, z mm, tej nemecko-francúzskej dohody a síce pilotná akcia začať v rámci tohto rozpočtu s opatreniami, ktoré by boli na prospech spolupráce európskeho zbrojárenského priemyslu. Ide tu o vysoký, eh, vysokú čiastku 90 miliónov eur. Eh, táto pilotná akcia eh, by bola v kategórii 1A po obsahovej stránke. A keď sa pozriem na predpokladané objemy, Ehm, ehm, parlament ehm, tam tiež niečo navrhuje. A kladiem si tri otázky. Prvá otázka možno o nej diskutovať až do e, rady. Iniciatíva na posilnenie spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky prostredníctvom posilnenia schopnosti európskeho zbrojárenského priemyslu. Je to práve to, čo potrebuje Európa tento rok. Už o tom možno diskutovať. Moje e, politické, e, moja, môj politický názor je, že si to nemyslím, ale som pripravený na kompromis. A druhá otázka, ktorá je e, závažnejšia. Ak dojde k politickej dohode, že bezpečnostná obranná politika majú Eh, byť eh, teraz nástrojom, ktorý podporí európsku akcieschopnosť, to ďalší krok k lepšej spolupráci, prekonaniu európskej krízy a tak ďalej, že práve teda toto to má garantovať a ak sa dopracujeme k výsledku áno, takéto niečo chceme. Potom si ako rozpočet musíte položiť otázku, no ale ako to budeme financovať a tu vás neprekvapí, že pri otázke, ako to teda budeme financovať, nie som tak úplne pripravený na nasledovať to, čo bolo doteraz povedané v tejto veci. A pretože e, vlastne sme si všetci zajedno v tom, že rozpočet už dnes nedokáže je politické ciele Európskej únie e, zabezpečiť financovanie teda týchto politických cieľov v miere, ktorá by sa nám zdala byť postačujúca. A, a, a tu e, ešte mm, prichádza k tomu navyše nová politická dohoda, nová politická iniciatíva. Už 2000, od 2009. som členom Európskeho parlamentu a otázka, ktorú by som vám rád položil je, či si spomínate, že nová politická úloha, ktorú rada priraďuje komisii, či, by teda, či, či teda si spomínate, že by nasledovalo za takýmto priradením priorít aj priradenie obrovských finančných prostriedkov. Nespomínam si na to. Preto som v prvých eh, rozhovoroch k tejto téme povedal, áno, to všetko eh, síce môžete urobiť, ale máme eh, finančný nástroj členských štátov pre financovanie spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky, ktorý funguje mimo tohto rozpočtu. A ja, úprimne povedané, nie som pripravený túto pilotnú akciu akceptovať ako akúsi vstupnú beránu pre ďalšie opatrenia, pretože týmto to celé len začne a prídu ďalšie širšie, ďaleko siahle politické požiadavky. Momentálne nie som pripravený eh, takúto politickú iniciatívu navyše k eh, eh, tomuto napätému rozpočtu akceptovať. Keď hovoríme o finančných objemoch, tak to je zvládnutelné pilotné projekty v kategórii 1A musíme trošku zredukovať, teda do veľkej miery krátiť prostriedky, aby sa táto iniciatíva dala formulať, financovať, prepáčte. E, áno, podariť by sa to podarilo, ale otázka je, či to chceme, pretože to je vlastne vstupná brána pre e, nové ďalšie e, požiadavky. A my sa nachádzame v situácii, kedy v súvislosti s diskusiou o stredodobom finančnom rámci hovoríme, dobre členské štáty, keď chcete, aby sme už je spolupracovali v bezpečnostnej politike, to možno chcieť a k tomu môže patriť samozrejme aj to, že posilníme európsku zbrojárenský priemysel, to všetko má svoje argumenty bezpečnostno-politické politické, eh, ktoré eh, chápem, ale eh, vravím ľudia, toto s týmto rozpočtom, čo, teda to, čo máte na pláne urobiť s týmto rozpočtom sa urobiť jednoducho nedá. Musíme naozaj byť veľmi obozretný. Bezpečnostná a obranná politika s týmto rozpočtom sa financovať nedajú. A ak budeme eh, signalizovať ráde už tu, že máme principiálny problém, nie po obsahovej stránke tak veľmi, ale z financovania chceme viesť diskusie, ako to budeme v budúcnosti robiť skôr, než po obsahovej stránke môžeme ísť ďalej v tomto bode. Potom eh, otvoríme, milé kolegyne, kolegovia, eh, vstupné vrátka niečomu, čo, čomu sa už nevie nevyhneme a tie vrátka už nikdy nezavrieme. Takže to sa nám nepodaria financovanie e, tiež nebude e, e, možné. Takže navrhujem, aby sme našli nástroj, ako by sme to mohli financovať nad rámec rozpočtu. A ak e, rada sa dopracuje k e, názoru, že chce tieto nástroje využívať e, lepšie, ktoré už takši tak sú k dispozícii v rámci bezpečnostnej a obrannej politiky, tak to bude v poriadku. K 1 Bčku Chápem, že mnohí z vás e, e, sa zľakli, keď videli e, údaj od komisie, pretože v regionálnej politike rozpočet v porovnaní s rozpočtom 2016 krátiť o takmer štvrtinu je závažná vec. Skôr, než však spoločne budeme analyzovať tieto údaje a meniť ich, musíme si uvedomiť jednu vec. Zodpovednosť eh, za toto dianie treba hľadať niekde inde, nie v Bruseli. E, nachádzame sa v situácii, kde mnohé členské štáty aj v roku 2 nového strednodobého finančného rámca e, ešte e, nezvládli podať operatívne problémy, operatívne projekty v Bruseli, ktoré mm, sa schvaľujú a ak e, tie operatívne programy e, nie je možné schváliť, potom nedáva ani veľký zmysel e, nejaké finančné prostriedky si pre tieto operatívne programy naprogramovať. Čiže v tej národnej obálke sa nikomu finančné prostriedky neob, neuberajú. Tie finančné prostriedky sú takto k dispozícii členským štátom v rámci strednodobého programu, ale musí to byť na báze operatívnych programov, ktoré zodpovedajú politickým dohodám a pravidlám, ktoré tu platia. Takže z tohto pohľadu e, mám naliehavú prozbu, aby všetci tí, ktorí majú veľké problémy s týmito e, údajmi, e, začali dialog s vládami doma o tom, ako tieto operatívne programy v e, krajine, e, e, z ktorej pochádzajú, by mohli byť prijaté v komisii. Tu. Viem z rozhovorov s vysokopostavenými úradníkmi v komisii, že obavy z toho, že tieto programy ešte nie sú v tom štádiu, že by ich bolo možné schváliť, sú veľké. A vaša politická fantázia určite postačuje na to, a z toho si robím veľké problémy, e, že v e, súvislosti s nadchádzajúcim E, strednodobým finančným rámcom od 2020 e, začnú diskusiu e, medzi členskými štátmi, ak situácia v, tejto, v tomto období čerpania prostriedkov bude taká, že členské štáty počas signifikantného obdobia nebudú schopné predložiť do Bruselu regionálne operatívne programy, ktoré by bolo možné schváliť. Toto by mohlo znamenáť znamenať koniec regionálnej e, politiky, tak ako ju dnes poznáme. A poviem vám otvorene, že takéto niečo nechcem to e, znamená, že e, nepôjde o to, aby sme tam menili údaje v rozpočte v tejto kapitole, pretože nemôžeme si povedať, že poskytneme viac finančných prostriedkov eh, v tej a tej položke, pretože komisia nevie povedať, či v 2017 bude potrebovať eh, takéto objemy, pretože nevie, aké budú tie operatívne programy, ktoré budú predložené a schválené. A takéto niečo teda, kolegovia, by som nepovažoval za eh, rozumné. Celkovo si robím starosti ohľadne regionálnej politiky, ale um, tieto boje musíme o regionálnu politiku viesť niekde inde a nie v rámci týchto rokovaní o rozpočte. Pretože toto by bol uh, symbol akýsi a nie len e, symbol, ale po tej technickej stránke, čo sa týka rozpočtu, by to bolo veľmi komplikované. E, tie e, škrty, ktoré chce urobiť rada, nie sú opodstatnené. V 1B komisia, myslím si, urobila veľmi čistú analýzu na základe operatívnych programov, ktoré boli predložené a ktoré treba financovať. A preto vám tiež zároveň navrhujem, aby v tejto oblasti sme išli späť k návrhu rozpočtu rozpočtu. Tiež v 1B máme iniciatívu, eh, proti, eh, iniciatívu pre zamestnanosť mládeže. Komisia, môžeme sa ešte opýtať eh, kolegu Prezu, či už je nejaký konkrétny termín k dispozícii. Komisia nám teda predloží posúdenie doterajšieho priebehu Európskej iniciatívy pre mládež a to, čo počujeme do dnes je následovné. Štruktúry boli vytvorené a tento nástroj mm, sa začal používať. E, mám teraz na mysli Taliansko, tam e, celkovo e, pozitívne výsledky boli dosiahnuté a to by znamenalo, že politická argumentácia, ktorá minulý rok, keď rokoval Jose Mario Fernández o rozpočte, že to teda je pravdou, že sa teda pozrieme na to, ako sa vyvíja táto Európska iniciatíva mládeže, že tento rok už máme na túto otázku odpovede a síce pozitívne odpovede, teda úplne ešte nemáme, ale myslím, že môžeme e, s nimi počítať. Kolega Preza nám tu mm, môže, myslím, ešte čo to osvetliť, e, čo môžeme očakávať v tejto oblasti. Ale som presvedčený o tom, že ak to posúdenie zo strany komisie bude pozitívne, že by sme to mali odzrkadliť aj v rozpočte a síce e, poskytnutím príslušných prostriedkov. Ak rada eh, ešte sama verí na svoje vlastné stanovené priority o raste a zamestnanosti, potom nebude môcť oponovať. V rubrike 2 navrhujem, eh, aby sme sa vrátili k návrhu rozpočtu a tiež súhlasím s tým, aby sme e, tú núdzovú maržu, aby teda mala by byť vyvážená marža v rubrike 2, ale 300 miliónov eur musíme e, mať v e, rezerve, aby sme ten pozmeňovací list, pozmeňovací návrh pre poľnohospodárstvo, ktorý bude treba financovať, mohli financovať. Ale aj tu už sú určité informácie od komisie, ktoré idú trochu ďalej než tie aktuálne poznatky, ktoré máme. Rubrika 3 e, to je e, práve tá, ktorej sa rada dotkla najmenej. E, tam to rozpetie je naozaj veľmi nízke krátenia sú v oblasti kultúrnych programov, výmenných programov v rámci kreatívnej Európy. A to ma trochu zarazilo, keď sa pozrieme na priority, ktorými argumentuje e, samotná rada. O rubrike 4 som už niečo povedal, aj tu e, navrhujem, aby sme sa vrátili k e, návrhu rozpočtu a využili contingency e, margin. E, tie podrobné diskusie, o ktorých, v ktorých sa nachádzame, z nich vyplynie, ako budeme postupovať, ale ide o to, aby sa poskytli ďalšie finančné prostriedky pre mm, boj proti utečenectvu, a teda príčinám utečenectva. Ani nechcem sa dotýkať nástrojov a finančných prostriedkov predpokladu predpokladaných pre Turecko. E, avšak e, vývoj e, politický v Európe predsa nemôžeme v tejto oblasti príliš krátiť a, tieto prostriedky predsa len schváliť. Čiže navrhujem, aby sme krátenia na iných miestach zvýšili alebo navrhli nové krátenia ak sa nám podarí e, tento mm, problém vyriešiť. A pokiaľ ide o ostatné kategórie navrhujem e, vrátiť sa k pôvodnému návrhu rozpočtu a v rubrike 4 to, čo som práve navrhoval, zvýšiť e, mm, rozpočtové, teda platobné rozpočtové prostriedky. To je moja krátka analýza, keď sa tak pozerám na hodinky, krátka analýza toho, čo nám predložila rada, také tie prvé námety, čo s návrhom rozpočtu na rok 2017 a teraz sa teším na vaše pripomienky. Merci, monsieur le rapporteur général. Ďakujem všeobecnému spravodajcovi a otvoríme teraz diskusiu. Najprv začneme inými oddielmi pán Taran a potom dám e, slovo členom výboru. Pán Taran, máte slovo. <coughs> Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Moja analýza bude kratšia, keďže aj ten objem peňazí, ktorým sa zaoberám ja, je oveľa nižší ako ten, ktorým sa zaoberá pán Gajer. Takže zo pár pripomienok k tým hlavným bodom v tejto fáze. Ja som si všimol, že rada si robí obavy, pokiaľ ide o rozpočet parlamentu, teda že tam nedochádza k dosiahnutiu toho 5-percentného cieľa zníženia počtu personálu a podpredseda Sasoli, Wieland, ako aj generálny tajomník. Tí všetci nám hovoria, ako to vyzerá, k čomu dochádza. Teda pri najmenšom mňa presvedčili, že s týmto problém nebude. Ďalej je tu istý zmetok, pokiaľ ide o výbor regionov a hospodársko výbor, teda ich plán personálu generálny tajomník pán Vele zase raz nás ubezpečoval alebo ubezpečoval výbory, že sa dodržia um, dohody, ktoré boli prijaté. Napriek tomu chcem zopakovať, že ja osobne mám pocit, že postupom času by mohli tieto výbory lepšie spolupracovať s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o to zázemie, Čiže takéto vojny, kde započítať e, týchto 8 ľudí, e, že takéto, takéto žabomyšie vojny a ťahanice, že raz a navždy sa s nimi skoncuje. Je tu trošku problém s Európskym súdnym dvorom, pretože tam rada e, urobila dosť závažné škrty No a ak súhlasia kolegovia vo výbore, tak by som bol za korekciu tohto prístupu rady, lebo je nás až smiešne, že rada kritizuje náklady súdneho dvora, hoci si spomíname, že dvor požiadal o navýšenie o 7 sudcov, ale potom rada rozhodla, že každá krajina musí dostať svoje miesto. Takže toto sa mi celkom nepáči, takýto prístup. A potom ešte ďalšia téma na diskusiu. Naši drahí kolegovia v AFETE, a ja som si istý, že britskí novinári by ich nazvali takými ťažkými váhami, Verhofstadt, Gualtieri a Brock, sú tieto tri osoby, ktoré navrhujú vytvoriť značné rezervy v rozpočte SVČ. A hoci aj chápem, myslím si, že vo výbore pre rozpočet sa musíme naozaj snažiť dospieť k stanovisku, ktoré bude priateľné pre všetkých zainteresovaných. Áno, to je snaď všetko, čo som chcel povedať, aby som poukázal na problémy, ktoré možno vystanú, pokiaľ ide o prípravu nášho stanoviska príprave rokovaní. No a uvidíme, čo sa podarí potom v trialogu. Ďakujem. Si, monsieur Taran. Ďakujem, pán Taran. Pán Muresan. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte zopár aj z mojej strany k návrhu rozpočtu na budúci rok. Keď sme dostali tento návrh od komisie, tak sme vedeli, že e, naozaj tie okolnosti boli zložité a ten odpočet tomu aj zodpovedá, aj taký veľmi tesný, na jednej strane financovanie tradičných politík EÚ, takých, e, ktoré majú viesť k rozvoju a zamestnanosti a zároveň riešenie závažných, naliehavých otázok, ako napríklad utečenská kríza, alebo teda hlavne utečenská kríza v Európe. Takže sme chápali to, že je taký tesný ten rozpočet, ale e, to, čo urobila rada, to už, pretože už také pochopenie nemáme, keď sa pozrieme na tie škrty, ktoré rada urobila počas júla. No a hlavne, keď sa pozrieme na okruh 1a, e, tak e, vidíme, že tie škrty rady nezodpovedajú prioritám, na ktorých sme sa dohodli v počiatku viedočného finančného rámca, teda že tento rozpočet využijeme na vytvorenie pracovných miest a na dosiahnutie hospodárskeho rastu, na podporu rastu našich ekonomik. Ďalej. Rozpočet eh, eh, samozrejme bol postihnutý presunmi na vytvorenie FC a chceme tieto škrty nahradiť a to sme zopakovali už viackrát. Pokiaľ ide o 1B, ako všeobecný spravodajca už povedal, keď sme videli návrh komisie platby znížené o 20 v rámci 1B, toto nás prekvapilo, je to veľa, boli sme znepokojení. A rozhodli sme sa požiť komisiu o vysvetlenie a toto očakávame zajtra na medziinštitucionálnej schôdzi k platbám, pretože situácia je taká, že e, pokiaľ je o prchádzacie VFR, tam žiadne platobné potreby nevznikajú, ale očakávame, že operatívne programy sa urýchlia v budúcom roku a teda, že bude potrebných viac peňazí na platby z tohto dôvodu. Čiže naozaj potrebujeme presnejšie vyhodnotenie zo strany komisie vychádzajúc samozrejme aj z odhadov z dielne členských štátov, teda z toho, čo na odhadoch komisii členské štáty nedávno zaslali. Lebo zase e, vzniká riziko, že e, sa omeškajú platby, že to omeškanie bude veľké, že faktúry splácať schopní nebudeme a to povedie k zníženiu dôveryhodnosti Európskej únie. No a iniciatíva na zamestnanosť mladých, áno, aj tomuto sa venoval spravodajca. Je potrebné byť v súlade so stanoviskom parlamentu v správe o revízii, správe o revízii viacného finančného rámca, kde sa jasne uvádza, že nezamestnanosť mladých e, stále existuje, je to stále problém a že musíme nájsť finančné prostriedky na ďalšie financové iniciatívy na zamestnanosť mladých, dokonca VFR. VFR je skrátka e, zjavné, že pán Olbricht a pani Toma vypracovali správu a všetko, čo tam je, naše pozície, politické priority, pokiaľ ide o VFR, že to všetko sa musí odraziť aj na rozpočte EÚ na budúci rok. Pokiaľ ide o okruh 2, musíme škrty rady zamietnúť a vrátiť sa k úrovniam navrhovaným komisiou. Samozrejme, potravinová bezpečnosť, zabezpečenie potravín po celej Európe a potom e, balík mliekarenský z dielne komisie z minulého týždňa 500 miliónov eur, pokiaľ ide o tento návrh. Ja ho podporujem, ale samozrejme by bolo dobré, keby komisia, možno aj pán Preza o tom niečo viac vie, keby nám mohli povedať, e, aký to bude mať rozpočtový dopad v budúcom roke. V budúcom roku. Okruh 3, e, tam sú príliš nízke stropy. To vieme, je to aj v správe o revízii VFR. A toto je samozrejme otázka, ktorou sa budeme musieť v rámci revízie VFR zaoberať. Toto je všetko z mojej strany, takto na úvod. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. E, súhlasím s tým e, s návrhmi a s analýzou, ktorú predložil Jens Geier, a aj s tým, že škrty rady v tomto na rok 2017 nie sú také výrazné, ako to bolo v rokoch predchádzajúcich. To je, je pozitívne. Ale v každom prípade niektoré škrty majú negatívny dopad na plnenie našich vlastných strategických cieľov, na projekt Európa 2020, ktoré sme si aj Rada, aj parlament spoločne stanovili. Napríklad vedú sa peniaze z Horizon 2020 z ITERu, z mikrofinancovania malých a stredných podnikov. Toto všetko má dopad na, narast a zamestnanosť. Chcem sa opýtať, že ak rada berie financie účené na naše kľúčové ciele, e, či to robí na základe analýz e, a e, dopadov, že aké to bude mať dopady na naše kľúčové priority a hlavne na a zamestnanosť. Dobrým príkladom je projekt Iniciatíva na zamestnanosť mladých, keď už v Lani nám niektoré krajiny hovorili, že tento projekt im priniesol obrovský efekt. A ten efekt bol viac ako 80 mladých ľudí sa zostalo v zamestnaní, aj keď tento projekt skončil. To znamená, je to obrovský prínos pre raz a zamestnanosť. A napriek tomu sme nepovolili vytváranie záväzkov na rok 2016 a povedali sme, že poďme tento rok hodnotiť. Čiže my sme vedeli, že ten projekt je špičkový, kvalitný, ale sme ho celý rok hodnotili, pričom hodnotenie už mali mnohé krajiny v Lani. To, to hodnotenie nie je zložité urobiť a my ho doteraz nemáme na stole. Dúfam, že ho, že ho dostaneme. A toto je typický príklad toho, že e, sme nešli spôsobom manažerským, aby sme tam, kde je vysoký raz a zamestnanosť, tak tam tie peniaze ponechali. Čo sa týka e, ostatných inštitúcií, tak e, spomínal pán spravodajca Tarant o, o, vlastne o plnení nášho cieľa znížiť počet zamestnancov ročne o 1%, to znamená 5%. Ale tu je znova otázka na komisiu, že ak e, v niektorých inštitúciách znížili počet zamestnancov, napríklad tlmočníkov, preto aby splnili tento cieľ, na druhej strane tých, tých istých tlmočníkov zaplatili externým spôsobom, tak čo to je, čo to je vlastne za, za filozofia? my sme akurát spôsobili to, že sme dali menšie istoty tým externým e, tlmočníkom, ako keby boli zamestnancami. Ale otázne pre mňa je aj to, odkiaľ sa našli peniaze na financovanie externých. E, to znamená, museli tam byť nejaké, nejaké rezervy v rozpočte týchto inštitúcií. My dnes budeme hovoriť za zatvorenými dverami o, o presunoch, e, čiže to si, to si nechám e, na potom ale otázne je aj v rozpočte Európskeho parlamentu, poviem to iba, iba dvomi, tromi e, vetami, že je záhadou, keď ideme financovať potrebné veci, možno, že je bezpečnosť našich budov plus e, e, ochrana, ochrana Európskeho parlamentu je dôležitá, ale my dokážeme šmahom ruky nájsť milióny eur zrazu niekde, kde boli tie peniaze naukladané umelým spôsobom. A preto by sme si mali povedať, že keď sme už v Lani hovorili, tvoríme rozpočet Európskej únie na rok 2016 a inflácia bude niekoľkonásobne nižšia, ako predpokladalo vedenie Európskeho parlamentu, alebo teda, teda administratíva Európskeho parlamentu a dali tam obrovské koeficienty. A teraz hovoria sami, že ušetrili sme veľké peniaze, lebo tie koeficienty boli vysoké. A sú tam desiatky miliónov eur navyše, ktoré, ktoré sú tam zbytočné. A teraz e, budeme tvoriť rozpočet na rok 2017, alebo ho tvoríme a mali by sme si povedať, že netvorme ho potom už tak, že tie nafúknuté ceny na energie budeme znovu nejako indexovať. Ale indexujme tie ceny, ktoré boli reálne, lebo my tie indexy sme prehnali už e, v minulom roku. Čiže aby sme nepostupovali tak, že tie nafúknuté budeme indexovať. A posledná, posledné dve vety. E, my sme schválili v našom uznesení, že Európsky parlament bude tvoriť rozpočet e, Európskeho parlamentu raz za 5 rokov nie iba indexovaním, ale podľa skutočných potrieb. Tak sa skúsme dohodnúť, že by sme pre rok 2018 povedali, že tento rok je ten jedným z tých piatich v tomto období, kedy urobme ten rozpočet podľa skutočných potrieb a konečne odstraňme tie deformácie, aby sme sa potom odrazili od základne, ktorá bude reálna pre ďalšie roky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Monsieur Negrescu. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho prezentáciu. Plne súhlasím. Zároveň chcem ale poďakovať, že pocit, ako by sme sa vzdávali, ako by sme akceptovali e, všetko, čo robí rada, priority rady a tieto všetky škrty. Ako by sme sa vzdávali a zabudali na komisiu, veď komisia prišla s návrhom rozpočtu e, takým, kde už boli nejaké škrty, žiadne nové očakávanie, že nové priority, ale čo taký Brexit? Nezabúdajme naň. A tá rozpočtová debata bola predsa odsunutá na neskôr vzhľadom na referendum o Brexite. Čiže vráťme sa k našim prioritám. Kde sú? Ja ich tam nevidím. Kde sú? Priority EÚ, priority Európskeho parlamentu sa úplne vyparili. A chcel by som aj konkrétnejšiu diskusiu o tom, čo by mal dosiahnuť tento rozpočet, lebo každý rok sa hovorí o rozpočte, pán Majka to opísal veľmi dobre, nejaké e, maličké úpravy tam či inde, krátka diskusia, hlasujeme a potom čo s tými výsledkami? Žiadne nevidíme. A myslím, že máte podobný pocit ako ja. Ja keď hovorím s voličmi, tak e, sa ma často pýtajú, kam tie peniaze išli, kam tie peniaze idú, aké sú konkrétne výsledky. A ja si myslím, že o týchto konkrétnych výsledkoch musíme rovnako hovoriť ako o príprave toho rozpočtu. Lebo keď hovoríme, áno, rozpočet e, veľký, kopa dokumentov, ale je potrebné mať o tom celom prehľad, lebo ľudia majú očakávania, obracajú sa na nás a zároveň je tu komisia, robí si svoju prácu, e, často zatvorenými dverami, externalizuje európsky rozpočet, že sú aj v kontakte s komisiou. Ja si nemyslím, že by komisia nevedela e, o tom, čo chce a čo robí rada. Čiže čo sa spomína v rozpočte, je potrebné potom ešte aj skúmať a monitorovať. Čiže čo sa naozaj deje v teréne, či sa to deje, ako e, sa to diať má a tak ďalej. No a potom, pokiaľ ide tie prípravné akcie, spravodajca toto spomínal. A Chcem povedať, že výsledok tých prípravných akcií nevidíme. Napríklad za posledné dva roky, čo bolo schválené, nič z toho nebolo implementované. Ešte my to tu odhlasujeme, ale v reáli sa nič neudeje. Hlasujeme o zmenách rozpočtu, ale nič sa v realite neudeje, pretože komisia kontroluje, čo chce, čo nechce implementovať a ako to implementovať, za akých podmienok. Čiže ja naozaj mám pocit, že diskusia o rozpočte, tento rok toto je dôležitá diskusia. A ľudia chcú, aby e, bola taká širšia táto diskusia. Veľká diskusia tu u nás, pravica, lavica, aby e, vyplynuli tie rôzne pozície, aby sme naozaj ľuďom doma ukázali, že za niečo bojujeme. Ďakujem. la droite, la gauche et le centre. Áno, pravica, ľavica aj centrum, stred. Pani Toma, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Poďakovala by som kolegovi Gejerovi za veľmi detailnú prvú analýzu, ktorú s ním zdieľam, ale tiež by som sa s vami rada podelila moje hlboké obavy, pretože, ako správne povedal kolega Negresku, napriek britskému referendu, napriek krízám, máme pocit, že v rozpočtovej oblasti, a nie len tam žiaľ, stále ostávame len pri negácii. Je to skutočne rozpočtová negácia, také, aké je stanovisko rady. A v konečnom dôsledku je to business as usual, ak budeme pokračovať e, tak, že budeme mať naďalej nové požiadavky na výdavky, ale neustále e, snažíme presúvať jedny peniaze z jednej časti na druhú, aby sme to nejakým spôsobom zakryli, tak to vôbec nie sme na výške víziev ani na výške toho, aby sme boli schopní riešiť krízu v EÚ. Už sa tu veľa vecí povedala, ale ja by som ešte zo pár poznámok dodala. Poprvé, oddiel 1a. Áno, otázka škrtov áno, vychádza z tých požiadaviek, ktoré som už spomenula a čo povedala Jens, tie pilotné akcie v obrane. Budeme musieť hovoriť o podstate, o hĺbke problému, ale keď sa na podstate dohodneme, tak treba pripomenúť, že Európsky parlament vyjadril a oznámil veľmi jasne princíp pri hlasovaní o revízii VFR v júli a tam sme hovorili, že jednoducho nemôžu byť nové výdavky bez toho, že by sme mali nové príjmy alebo bez toho, že by sme jasne zadefinovali, kde brať financie na tieto nové ciele a výdavky. A bez tohto princípu, ak sa nesplní, tak by sme mali byť jednoducho neprístupní. A táto požiadavka rozpočtovej zodpovednosti musí byť jasná, musíme ju neustále opakovať a musí ju rada rešpektovať. K stále k okruhu 1a a tu by som aj tá otázka e, zamestnanosť pre mladých a tu skutočne som nahnevaná. Vychádzame z princípu, že máme právo škrtať v iniciatíve, kým nie je vyhodnotenie komisie. Ale tento princíp bol veľmi diskutovateľný a naďalej pokračujeme v akcii až do vyhodnotenia. A ak toto vyhodnotenie je zlé, nie, škrtame nie. Vôbec nevieme, že či to, čo sme spustili, bolo dobre alebo zle, bolo účinné, tak sa škrtalo aj bez hodnotenia. A to je princíp, ktorý treba spochybniť. A ešte by som dodala, čo, a, čo očakáva komisia na toto vyhodnotenie? Na čo už toľko času? Pretože je e, dobre, to je praktické, e, áno, e, pre niekoho je možno jednoduchšie čakať a robiť neskôr analýzy a radšej skôr škrtať. No ale ja by som rada povedala komisii, že stačilo toto hodnotenie, predsa už na to čakáme ako na uh, um, na, na niečo, čo musí prísť, ale ja by som dnes bola oveľa prísnejšia dnes ako ty, pretože e, odmietam myslieť na koheznú politiku ako to, že by zodpovednosť spadala len na hlavy členských štátov. Prečo to hovorím? Ak máme nejaké, programy, ak máme nejaké problémy v operačných programoch, tak to musíme diskutovať. Treba jasne povedať, aké sú problémy v týchto operačných programoch. Možno by to komisia vedela vyriešiť, ale po troch rokoch sme stále v patovej situácii a tu si kladiem otázku, či to niekomu vyhovuje, alebo komisii to vyhovuje, pretože môže menej vydávať a môže potom naškrabať peniaze v iných okruhoch. Nie, no, mám také podozrenie, ale ak máme nejaké programy, e, ktoré sú problematické, tak diskutujme o tom, ale, ale aj komisia musí priložiť ruku k dielu. A treba zadefinovať aj zodpovednosti, kto je za čo zodpovedný, pretože máme aj problém so spolufinancovaním členských štátov. To, že je menej výdavkov v koheznej politike, to je preto, že je tu aj problém so spolufinancovaním. Aj o tom treba hovoriť Hovoríme o tom otvorene. Ale aby to fungovalo, musíme byť dvaja, ale aj keď to nefunguje, tak sú na to dvaja. No, ja som naozaj znepokojená aj s regionálnou politikou, pretože oveľa viacej ako FC, regionálna politika, to je politika investícií EÚ, to je prvá politika, investičná politika v EÚ a ak nefunguje, tak to sú investície v EÚ, ktoré nefungujú. To je všetko z mojej strany. Mohla by som pokračovať ďalej, ale ja som chcela naozaj vyjadriť moje obavy. Ďakujem. Ďalší rečník. Thank you, chair. Um, I will say to... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som to poňal z takého širšieho uhla, tú súčasnú situáciu. Úplne sa chcem poďakovať obom spravodajcom, pánovi Gajrovi a pánovi Tarandovi. Poprvé, časy sú naozaj vynimočné a žiadajú si aj vynimočné opatrenia. A my takéto nič v tomto nevidíme v krokoch rady. Bol by som povedal, že sme už jednou nohou na druhej strane za to hranou a členské štáty akoby stále nepočuli tie zvony, ktoré bijú na poplach. A toto je naozaj, naozaj veľmi znepokojujúce a veľmi polutovania hodné. Po druhé, stanovenie priorít. Ja som za stanovovanie priorít a rád by som ich videl viac aj tu v tomto rozpočte únie. Všetkým je zjavné, že kľúčové sú zamestnanosť a rast – a motorom pre zamestnanosť a rast sú práve výskum a vývoj a inovácie. Potom migrácia, veď toto je vec, ktorú musíme riešiť. A po tretie, a to chcem naozaj povedať, lebo mám pocit, že som tu jeden z tých mála hlasov a týmto vlastne odporovať niektorým z predečníkov. E, číslo 3 podľa mňa je obrana. Bohužiaľ neprináša pridanú hodnotu, nie je to veľmi produktívna oblasť, ale je to vec, vec, ku ktorej sa budeme musieť vrátiť. Spomente si, v roku 2016 e, v auguste e, som e, toto povedal. Raz si spomeniete na tieto moje slova. Myslím, že už pár rokov aj meškáme, že sme sa mali obrane začať venovať už oveľa skôr. Je to maličký začiatok, to, čo navrhuje ráda, ale je to aspoň začiatok. Ďalší bod. Ehm, to celostné vnímanie. Naozaj ma mrzí, že rada systematicky škrtá návrhy ročného rozpočtu komisie, ale ja to vnímam iba ako dôkaz smutnej skutočnosti, že členské štáty naďalej e, žijú v e, popieraní, e, neuvedomujú si realitu, popierajú, akoby vytesňujú to, že je tu naozaj existenčná kríza, ktorá v Európe naozaj je. A ja si myslím, že liekom na tento neduch je viac Európy. A nielen trošku viac Európy, ale oveľa viac Európy. A toto je vec, ktorú budeme musieť pretaviť aj do rozpočtu, lebo rozpočet je odrazom, je zrkadlom, naozaj neúprosným zrkadlom toho, ako my vnímame tú situáciu. Ale bohužiaľ Európa e, zatiaľ na tie varovné signály nereaguje, ale ten budík akoby e, nepočuje, čiže musíme aj my zvýšiť hlas, aby sme ju prebudili. Ďakujem. Teraz pán Fernández. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel pogratulovať spravodajcovi, tieňovým spravodajcom a sme všetci na jednej lodi a zdieľame rovnaké ciele. Ide o štvrtý rok VFR 2014, 2015, 2016 a tento VFR by už mal veľmi dobre fungovať na plný plyn. A to je jedna z jasných vecí, ale nemali by sme zabúdať na to, že rozpočet je zatiaľ nejaké 1% z HDP, ale faktom ostáva, že komisia vo svojom návrhu, pokiaľ ide o platby, navrhuje to, čo chce počuť od rady a rada sleduje len platby, vôbec ju nezaujímajú viazané prostriedky a záväzky. Hovoríme, že je to štvrtý rok VFR a zatiaľ je tu len 0,89 HDP nášho rozpočtu v porovnaní s rokom 2016, tak je to je to menej ako 10 miliard eur. Tieto škrty, ktoré sa plánujú, tak sa plánujú v platbách. A to tých 0,89 HDP. A občania by mali vedieť, že náš rozpočet a návrh rady, aby sme čelili tým výzvam, ktoré máme v oblasti solidarity, tak to zodpoveda tým 0,89 HDP. A toto je návrh komisie, ktorá hovorí, že toto percento minus tých 10 miliárd škrtov, že to stačí, aby sme splnili tie záväzky, ktoré sme prijali. No tak uvidíme, pretože v roku 2017 by malo všetko fungovať excelentným spôsobom. A ak by sme potrebovali opravný rozpočet, tak potom obviníme komisiu. pretože predkladať opravné rozpočty, aby sme mohli splniť záväzky. Čo to znamená? To znamená viacej peniazy a čo to znamená v očiach občanov? To je strada, strata dôveryhodnosti. Ja som si istý, že na konci roka budeme musieť prísť opravným rozpočtom, aby sme splnili tie záväzky. A to sa bude opakovať a opakovať. A mali by sme to predvídať a mali by sme zabrániť takémuto. Pokiaľ ide o priority, tak podľa mňa je jasné, že rozpočet nemôže byť otrhnutý od priorit EÚ a od toho, čo si skutočne európsky občan želá. Ekonomický rast, konkurencieschopnosť, zamestnanosť, malé a stredné firmy, výskum, vývoj, inovácie. To všetko musí byť veľmi prítomné. Pre zamestnanosť je jasné, že nezamestnanosť mladých je naďalej prioritnou témou a problémom. Potrebujeme riešenia, aby sme podporili zamestnanosť mladých a iniciatíva zamestnanosť mladých. V čom vlastne zlyhala a prečo? Kto je za to zodpovedný? Je za to zodpovedná Európska únia? má zodpovednosť vo všetkom tom, čo nefungovalo, ale túto zodpovednosť majú aj členské štáty a treba vedieť, aké sú potrebné návrhy, aby sme tento problém vyriešili. Nezamestnanosť mladých je naďalej e, takmer dvojnásobná než nezamestnanosť ostatných generácií, takže potrebujeme konkrétne účinné riešenie. Vnútorná, vonkajšia solidarita bezpečnosť, ďalšie témy, ktoré máme na stole, ktoré aj trápia európskych občanov. EÚ a inštitúcie musia do rozpočtu predtaviť to, že treba uvažovať o takých akciách, ktoré ochraňujú európskych občanov a bezpečnosť je skutočne jedna z veľkých súčasných obav Určite sa dopracujeme k nejakému riešeniu, ja som o tom presvedčený, hoci môžeme mať rôzne stanoviska, máme stanovisko Rady a komisie, ale tieto stanoviska by mali byť a postoje oveľa ambicioznejšie, ale aj realistickejšie. Áno, pán Donano. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Jensovi Gejerovi za jeho prezentáciu a naozaj rada je veľmi dvojzmyselná. Má veľa projektov, ale málo peňazí. Sumy sú naozaj smiešne v porovnaní s tým, čo chceme dosiahnuť a te rešpektovanie princípu konvergencie sterilizuje aj vôľu členských štátov a teda musíme naďalej na tejto otázke konvergencie pracovať. To je podstatná vec Okruh 1A, to sa už spomínala, zamestnanosť mladých, to sú rozhodujúce veci a aj tu musí byť veľká vôľa pokračovať, ale nemali by sme čakať len na hodnotenie e, a mali by sme riešiť otázky čím skôr. Obrana, aj to je dôležitá vec. V našom záujme je, aby sme na tom popracovali pretože obrana je veľmi dôležitá. Tiež otázka e, Veľkej Británie. Keďže Veľká Británia odchádza z EÚ, tak to bude aj e, skutočný problém pre obranu. Aj o tom by sme mali pouvažovať. Štruktúralné fondy. Som naozaj nahnevaný, pretože je to prepojenie medzi Európou a občanmi. Ak tieto fondy sa znižujú, tak aj to prepojenie, ten vzťah sa znižuje a obávam sa jedného a síce, že príliš komplikujeme systém, systém pridelovania štrukturálnych fondov a to potom jednotlivých poberateľov jednoducho odrádza, aby ich využívali. A je tu podstatný problém, treba zjednodušiť udelovanie týchto fondov a aby sme viacej dôverovali realizátorom projektov vo členských štátoch, pretože sa nám môže stať, že nakoniec e, nikto nebude žiadať tie štrukturálne fondy a to tiež e, vysvetľuje ten pokles. A mali by sme mať aj určité logické prepojenie medzi e, záväzkami a platbami ak začneme tento problém nechávať bokom a potom jednoducho financie nebudú e, prítomné pre štrukturálne fondy a to, čo povedala Nikol a e, riadok 2. Včera som bol v Agri a tam sa dlho diskutovalo o tom, že ceny sú veľmi rozkývané. Aj tu by sme mali na tom popracovať o budúcej e, spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorá bude od nás veľa potrebovať. My nemôžeme si dovoliť mať neustále sa opakujúce poľnohospodárske krízy. Mali by sme o, pouvažovať o, o niečom inom pre SPP. K bodu 4. E, áno, správne povedal e, Jens Geier, e, to treba tiež navýšiť, e, pretože ide o dôveryhodnosť EÚ ako pristupovať k otázkam Blízkeho, Stredného východu, k Afrike a tak ďalej. To sú veľmi dôležité otázky a to je samotná Európa, ktorá je v hre, tak musíme byť schopní eh, nielen eh, parlament, ale aj rada a komisia zareagovať na tieto otázky. K ostatným oddielom eh, ďakujem pánovi Tarandovi, že upresnil niektoré body Uvidíme, ako sa budú veci pomaličky vyvíjať. Len by som sa venoval konfliktnej otázke tlmočníkov, ECOSOC, výbor regionov a Európsky parlament. Tam by sme mali nájsť nejaké riešenie zdieľania a nájsť ten najlepší spôsob, ktorý by umožnil všetkým inštitúciám fungovať za najlepších podmienok. Ďakujem spravodajcovi za tento návrh rozpočtu, pán Olbricht. Merci, prezident. I would just, uh, one, uh... Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám takú politickú od... pripomienku a jednu otázku. Áno, rozpočtová diskusia v našom výbore sa javí technická, ako technická, ale je zároveň veľmi politická. Pán Sarab ma to povedal správne. Áno, Veď e, my hovoríme o rozpočte ako o zrkadle Európy. 1% HND predsa nemôže vyriešiť všetky problémy v všetkých členských štátoch. Veď to je evidentné. Toto musíme jasne povedať aj našim voličom, veď 1% HND nevyrieši každý jeden problém v každej krajine. Nezamestnanosť je problém 1% HND 28 členských štátov. Takže potrebujeme naozaj veľmi jasnú diskusiu o tom, na čo vôbec európsky rozpočet je. Je to taká motivačná, dynamizačná vec, alebo čo je to? Lebo ako by sa to vnímalo ako nástroj, ktorý mali všetky problémy, no a keď ich riešiť nebude, tak kde je dôvod navyšovať? to ako by robili členské štáty. Keď to nerieši naše problémy, na čo to, robí, na čo to budeme navyšovať? Je to symbolické, e, škrtníme to, no ale keď to bude symbolické, tak to žiadne problémy nevyrieši. Čiže na mm, to sa týka aj celá diskusia o tom, na čo je EÚ. Na to je aj európsky rozpočet. Čiže čo chceme od EÚ, čo chceme od európskeho rozpočtu, čo sa slúbujeme od našich aktivít my aspoň teda čas poslancov, je toho názoru, že Európska únia slúži na to, aby sme boli všetci spolu a rozhodli o tom, čo chceme spolu robiť, lebo keď to neurobíme, bude čoraz väčšia miera externalizácie, e, rozdiely, ktoré sa im budú dať kontrolovať a čo všetci povedia, že ani nestojí za to o tom hovorí. Tvárme sa, e, že e, to je len nejaký symbol, symbol poškrtajme to a tak ďalej. Čiže takúto diskusiu musíme viesť. Lebo nie je tu len Brexit, ale aj o oblasť obrany. Situácia sa zhoršuje, vojny v našej blízkosti a e, niektorí ako by boli úplne slepí a tieto problémy nevnímali a nehovorili o nich. To je tá politická poznámka, ktorú som chcel urobiť. No a teraz k tej otázke. Pán Gajer, gratulujem. Ja vás e, poznám ako niekoho veľmi takého slušného, ale prístup v tomto prípade je dosť, dosť priamy. No a moja otázka, ako chcete vy vytvoriť to prepojenie medzi rozpočtom na budúci rok a tou previekou v polčase e, revíziou VFR, lebo Kolegovia socialisti hovoria, že je potrebné mať takéto prepojenie. Čiže moja otázka na vás, ako to vy chcete dosiahnuť? To nejaká kondicionalita alebo, alebo čo? A ešte taká technická otázka alebo poznámka. Kohezná politika alebo regionálna politika. Tam máme fakt problém, lebo my výbor pre rozpočet potrebujeme od komisie skutočné informácie o regionálnej politike. Prečo tak meškajú Tých dôvodov je viac. A tieto informácie potrebujeme, lebo bez nich súhlasím, že bohužiaľ budú problémy s koheznou politikou ako takou. Lebo veď kto je na vine, čo sa deje, kto za to môže, prečo tak meškáme všetci. Tie platby meškajú, operačné programy nie sú pripravené, delegovaný akt ex ante kondicionalita nepripravený. Takže kde je ten problém? Lebo keď to nevysvetlíme teraz, budeme mať problémy. Prečo? Lebo to meškanie. Zajtra je tá schôdza a to meškanie, alebo teda tá suma omeškaná sa mala znižovať. Dobre, podarilo sa. Ale tie programy sa ešte nespustili a keď sa spustia, tak tie platby vyskočia a budúci rok alebo o rok neskôr zase budeme v podobnej situácii Dúfam, že to nebude taká suma ako v minulosti, ale úplne nula to nebude. Takže ako to bude s tým omeškaním a s tou omeškanou sumou o dva roky? Takže zoberieme peniaze z minulého roka, e, rezerva, contingency, tie peniaze pomíňame, nakoniec tam nebudú. Čiže čo s koheznou politikou? Možno niekto povie, e, na čo nám taká je, tie peniaze sa nepoužívajú, dobre, to nie je investícia, to je len redistribúcia. Čiže naozaj potrebujeme jasné vysvetlenie súčasnej situácie, čo sa deje, prečo sa to deje, s čím je problém a ako ten problém vyriešiť. Nie je to iba technická otázka, oveľa hlbšia. Čiže aby som to zhrnul, naozaj seriózna diskusia o EÚ a o rozpočte EÚ. Na to sa musíme pripraviť, to musíme realizovať lebo máme pocit, že tá všeobecná politika je smerom nie k rozvíjaniu EÚ, ale k jej postupnému rozpošťaniu. Ďakujem. Teraz pán Maragal. Sí, prezident. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa mi, že sa už takmer všetko povedalo, ale treba, bolo by potrebné ešte niečo dodať a upresniť. Je jasné, že znovu môžeme padnúť do tej tradičnej pásce a síce je tam tá bitka, boj o marže, o zvyšky. Vzhľadom na tie provokácie, evidentné provokácie, ktoré nám rada zasiela. A nemali by sme prehrávať hneď na začiatku. Treba si pripomenúť, že Eh, rok 2017 je prvý rozpočet po revízii a nemali by tam byť škrty, to by malo byť naše stanovisko, naše východisko, nemali by sme ho stratiť eh, zo zreteľa a mali by sme byť koherentní, vychádzajúc z toho, čo sme diskutovali pred letom a pre usmernenia aj na ďalšie roky 2017, aj na revíziu VFR. To je náš rámec a nemali by sme ani milimeter z neho ustúpiť. Pán Geir, ďakujem vám za vás. Pracovný dokument je jasný, studený, ilustratívny, veľmi analytický a veľmi jasne ukazuje, aké sú pravidlá hry, ktorým čelíme. A musí nám pomôcť, aby sme znovu neupadli do tej pasce, ako aj po minulé roky, tej dohody de minimis, minimálnej dohody, aby sme boli v defenzíve. aby nedošlo k tomu, že sa e, zrealizujú niektoré katastrofy, ktoré rada navrhuje z dokumentu je tiež jasné, že návrh rady je veľmi ťažké tam zadefinovať nejaké všeobecné kritérium, nejakú stratégiu alebo nejakú politickú prioritu alebo nejaký európsky cieľ. Zdá sa, že tu ide len o nejakú operáciu škrtov, e, ktorá ide e, v službách e, ktorá proste nejakým spôsobom sleduje záujmy jednotlivých členských štátov o škrty v rozpočte. Snaží sa, stačí sa len pozrieť na platby. A tam sú jasné ťažkosti, a nebudem to volať inak, aké majú členské štáty pri realizácii operatívnych programov a tam je potom aj to drama, ten problém platieb a budúcich problémov. A čo nie je priateľné, keď, keď chcú dosiahnuť rovnováhu tým, že negujú jasné explicitné priority, ktoré už EP prijal. Nie je priateľné, aby financovanie dohody EU-Turecka sa robilo na úkor politik e, susedstva alebo spolupráce, to je nepriateľné. To sa jednoducho nedá vymeniť. To neznamená, že sem dáme plus a sem dáme minus. Tak toto nefunguje a to by malo byť jasné. Alebo naše pozmeňovacie návrhy sa pôjdu týmto smerom. Musíme obhajovať, aby také programy ako Eh, European Facility alebo Európa 2020, to sú jasné výzvy, jasné ciele a eh, tie by mali byť eh, jasne zadefinované aj vo VFR, tak ako sme to videli v roku 2013. Nemôžeme predsa nejakým spôsobom posvetiť tie škrty a podpísať tie škrty v FC napriek E, tým záväzkom, ktoré sme prijali, že budeme mať také ciele, ktoré sú európske. Alebo ďalšia európska iniciatíva, napríklad Cyprus, Taliansko, Grécko a tak ďalej, by chceli využiť túto príležitosť, túto iniciatívu. A pre mňa neviem, či je to prekvapivé alebo nepochopiteľné, že krajiny ako Španielsko, tej situácii, v akej sa nachádzajú, že e, nepodali žiadosť v rámci tohto programu. Rada vlastne postihuje operatívnosť mnohých našich programov, tak ako to navrhuje v rozpočte. A je tam typické odôvodnenie, že treba znížiť administratívne výdavky, ale tieto sa neznižujú, ale znižujú sa, zhoršujú sa základné podmienky realizácie týchto programov, technická aj operatívna možnosť realizácie týchto programov. Alebo sa robia škrty v politikách, kde je vysoká európska pridaná hodnota a potom už nie je reálna možnosť využívania ani nástroja flexibility. V tejto diskusii musíme vrátiť politickú podstatu a obsah a musíme rozšíriť kritéria a priority, ktoré Európsky parlament už prijal a musíme to pretaviť do rozpočtovej reči a pozmeňovacími návrhmi. Nebude ich veľa, ale budú, dúfam, dôležité, aby sme získali podporu spravodajcov aj tieňových, aby sme konečne mali rozpočet, ktorý bude pre Európu. Ja si myslím, že je to naliavé a nevyhnutné v Európe, v ktorej sa nachádzame. Očakávame návrh komisie revízie VFR. Bez tohto návrhu má táto diskusia len veľmi obmedzený dopad a dosah. Ďakujem, pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, kolegom Gajerovi a Tarantovi za eh, tieto eh, detailné informácie, za to, že sa tak intenzívne zaoberali problematikou. Myslím si, že v tejto eh, diskusii odzenielo to najdôležitejšie, síce, že potrebujeme zásadnú diskusiu o otázke, čo chceme dosiahnuť rozpočtom EÚ a čo e, s ním môžeme e, dosiahnuť, pretože sú to dve rôzne veci. Urobiť rozpočet e, vždy znamená nejakým spôsobom hospodáriť a pritom aj šetriť, lebo nikto nemá toľko peňazí, teda peňazí na zvyš žiadny štát. A skutočná otázka znie, aký je ten najsprávnejší recept recept pre túto Európsku úniu, ktorá sa bez osporu nachádza v kríze. A tu si musíme položiť otázku. O to, že chceme lepšiu Európu, je nesporné, ale ako sa k nej dostaneme? Tým, že sa budeme snažiť o viac Európy alebo o e, menej Európy? To je tá zásadná otázka. A keď e, sa pozrieme na Brexit, Briti predsa nehlasovali e, za Brexit, preto, že by mali e, strach, že budeme mať menej Európy. Čiže z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby sme si objasnili ešte raz rámcové podmienky. A rámcové podmienky pre nás Európsky parlament to sú predsa občania v Európe. Čo chcú občania v Európe? a mám e, momentálne taký dojem, že mnohí občania nebudú hlasovať za viac Európy, až kým nebudú vedieť, čo to vlastne presne znamená. A síce nie e, nejako abstraktne, kvetnato vyjadrené, ale jasne, precízne e, vysvetlené. Takýmto spôsobom možno môžeme získať e, obyvateľov pre viac Európy. Či to tak bude, to sa uvidí, ale momentálne som veľmi skeptický, že sa nám teraz e, môže podariť urobiť spolu s občanmi veľký krok smerom k viac Európy. Európe. To potrebuje ešte dlhý čas. A preto musím povedať, že tento e, rozpočet, tak ako je teraz navrhnutý, pokiaľ ide o jeho zásadné línie, politiku výdavkov, e, signalizuje, že členské štáty e, nemajú veľa financií, respektíve nechcú toho času viac peňazí vynaložiť pre túto EÚ. A preto musíme všetkým objasniť, že sú tu dôvody na väčšie investície do EÚ, ale na to potrebujeme potrebujeme jasné ciele. A on napríklad, už sa tu hovorilo o vstupe do spoločnej bezpečnostnej politiky. E, Nož ako má táto vyzerať, čo sa tam má skutočne udieť, udiať, pokiaľ to nevieme, nemôžeme e, pripustiť zvýšenie rozpočtu. ešte dramatickejšia situácia je v oblasti azylovej a utečeneckej e, politiky. Tam si meníme poradie. Najprv sa najprv obvykle definuje politický cieľ a potom je tu plán realizácie nejaká koncepcia, e, ktorá nám objasní, áno, tieto ciele je možné dosiahnuť a potom e, je na to rozpočet. A my teraz máme politický cieľ, ale nemáme žiadnu koncepciu, ako to realizovať, ale napriek tomu chceme na to rozpočet. Čiže e, v závere tu máme peniaze na niečo, kde vlastne nikto presne nevie, čo chceme konkrétne zrealizovať. A tu isté zažívame aj pri EFSI. Máme tu cieľ, že chceme investovať ale až do konca pri schvaľovaní rozpočtu sme nevedeli presne, ako e, sa to má zrealizovať a výsledok žiaľ vidíme. Čiže z tohto dôvodu chcem povedať, že táto diskusia o e, zásadách, táto zásadná diskusia o tom, ako sa dopracovať k lepšej EÚ je nevyhnutne potrebná a áno, môže vychádzať z nášho e, výboru, pretože rozpočet je e, srdcom e, každého štátu tu, mm, v našom prípade EÚ, ale tu musíme vysť pravdou von, čo konkrétne chceme. A ešte veľmi stručne k otázke e, krátenia platobných rozpočtových prostriedkov. Možno je to veľmi elegantná vec, ale vidím tu e, veľké nebezpečenstvo, e, že zvýšené budú byť. Máme tu rozdiel 21 miliard eur, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, viazané rozpočtové prostriedky. A to môže ustiť len do nezaplatiteľných platobných faktúr. Böge. Merci, monsieur président. Euh, äh, ďakujem, pán predseda, ďakujem pánovi správodajcovi. Äh, tie základné e, prvky toho, čo povedal, môžem podporiť. E, chcem povedať, že e, toho času pracujeme na tejto správe s pani kolegyňou Beres o fiskálnej kapacite pre eurozónu. Tejto, to je správa, ktorá je kontroverzne diskutovaná členské štáty sú už také a niektoré vravia, e, postarajte sa najprv o tie skutočné výzvy, ktoré sú pred nami, dobrý e, management, riadenie utečeneckej krízy, kde vlastne už sa nedodržiavajú e, mluvy články 78 a ďalšie zmluv, alebo no, vidíme, že sú tu členské štáty, kde relatívne štarké strany, ktoré majú teraz teraz návrh e, rozporujú o mierové usporiadanie EÚ. Čiže to sú tie problémy, pred ktorými sa nachádzame. Otázka nedôvery, otázka stretu z populizmu, nacionalizmu. E, e, musíme sa týmto otázkam naliehavo venovať, aby sme tento náš klub ešte dokázali zachrániť. A tu rozpočet zohráva dôležitú úlohu. Keď e, putujeme po našich volebných e, okrskoch, vidíme, že tam je e, často, že často máme skreslenú tam realitu, vnímanie európskej reality, najmä aj následkom populizmu, kde všetky nedostatky na regionálnej úrovni sa pripisujú v Európe. Keď hovoríme o fiškálnych kapacitách a opatreniach trvalo udržateľnej stabilizácie. To je cieľ, o ktorý nám ide, stabilizácie eurozóny. Cieľ je vnútorný trh, e, mena euro a ten zvyšok, to je všetko vlastne výnimka. A, a podarí sa nám tu nájsť dobrú cestu len e, vtedy, ak odbúrame nedôveru a e, dohodneme sa opäť na spoločných princípoch konania a budeme tak aj postupovať trvalo udržateľne. Je komplikované v tejto oblasti niečo urobiť urobiť, ak na druhej strane vidíme, že máme tieto problémy, o ktorých hovoril pán spravodajca aj kolegovia. A síce keď management a realizácia uznesení v rozpočtovej politike v jednotlivých oblastiach sú sporné. Musíme si dať veľký pozor, aby e, e, sme sa nezúčastnili na tejto hre s Čiernym Petrom, ale tak ako povedal Jan Olbricht, aby sme e, naozaj poukázali na tie boľavé miesta, čo sa tam skutočne deje, ak napríklad prostriedky zo štrukturálnych fondov nie sú dobre umiestňované a v realite takéto projekty ešte Európa a jej obyvateľia Eh, dobre vnímajú, pretože vidia, že Európa pomáha aj v regiónoch priamo na mieste. Alebo keď konštatujeme, eh, že eh, by sme mali hovoriť vlastne o väčších prostriedkoch pre boj proti nezamestnanosti, ale máme tu problémy s realizáciou. Kto nesie zodpovednosť? My tu v európskych inštitúciách sme sa stali takí komplikovaní v tých všetkých pravidlách a reguláciách, že to už nikto nechápe, nerozumie a je to veľa pre členské štáty, ale uh, sú to členské štáty. Už mám dosť e, tejto hry e, medzi politickými diateľmi, medzi európskymi inštitúciami. To sa musí e, skončiť. Ak e, na konci finančného rámca e, je tu otázka, že niektoré členské štáty nedokázali vynaložiť dobre tieto prostriedky alebo pri iniciatíve zamestnanosti pre mládež sme nedosiahli to, čo sme si predstavovali. Potom trpí tým aj naša reputácia, či sme priamo alebo nepriamo na tom účastní. Niekoľko príkladov aj keď je to možno smiešne, ale v podstate to vôbec smiešne nie je pri realizácii poľnohospodárskej reformy. A vracem sa k tomu, e, ktoré povedal kolega, ktorý spomenul e, e, kolega Denano. Musíme sa venovať nielen cenovej politike, ale aj kartelovému právu a právu hospodárskej súťaže, celému reťazcu výroby novej A zistujeme, že práve dnes v krízových obdobiach viac než tri štvrtiny disponujú disponibilných eh, príjmov a ziskov, ak tam vôbec eh, robia zisky, závisia od priamých platieb, ktoré polnospodári dostávajú z Bruselu. A keď je kríza veľká a eh, ceny klesajú, táto bezpečnostná sieť je o to dôležitejšia a toto nemôžeme zabúdať vo všetkých diskusiách o perspektíve spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ale delegované akty, hrozili sme, že ich položíme a tá akda pri posledných rokovania stranách SPP. Mnohé kritéria, na ktorých sme sa dohodli, tam sa uvádza, že prostriedky budú dané len vtedy, ak budú splnené určité cross-compliance požiadavky, ak tam bude ten krížový e, súlad nejaký e, strom, ktorý je povedzme krajiny chránený prvok, nemôžeš ho e, vyrúbať, e, lebo máš finančné problémy. Ak má minimálne štvormetrovú korunu tento strom, jen sa smeje. Čo to ale v praxi znamená? Chyba už len pokyn, či meriam začiatkom roku, na začiatku k vegetácie, alebo na konci, lebo strom, ako všetci vieme, počas vegetačného obdobia rastie. Má ten farm farmár tam ísť s colštokom a merať to, alebo sa to bude robiť zo strany úradov pri kontrole. E, takže naozaj to je skutočné bláznovstvo často. A toto sa takto ťahne mnohými inými predpismi, ktoré ľudia nerozumejú. Preto e, nie viac legislatívy, ale lepšej legislatívy. A aj pre nás a pre komisiu je dôležité zaoberať sa práve touto vecou a zobrať si e, mačetu a celé to e, zosekať, aby tam boli len e, Eh, jednoznačné ustanovenia, pretože v opačnom prípade stratíme dôveryhodnosť a môžeme si to tu všetko eh, odpustiť s rozpočtovou politikou a tak ďalej. Ešte dve tri krátke otázky. Čakáme o dva týždne návrhy komisie ohľadne revízie viacročného finančného rámca a aj FC2 eh, nás čaká. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme ďalej v tomto boji pokračovali, aby sme nielen tu hovorili o tom, že možno eh, sú tam nejaké technické zmeny, eh, pokiaľ ide o Afriku alebo stredný Blízky východ, alebo mimo rozpočtu tam e, sa budú nejaké nové piliere e, vytvárať. O tom sa dá hovoriť, pretože rozpočtové právo toho e, umožňuje dosť, možno až príliš veľa, žiaľ pre komisiu. Európsky rozpočet sa manažuje, ako keby ste boli v nejakej banke a nie v Európskej únii a parlament je odsorsovaný. Myslím si, že nové štruktúry v tomto zmysle, ktoré povedú k tomu, aby parlament bol outsourcovaní a že dôležité e, strategické priority budú odsunuté na vedľajšiu kolej, takéto niečo nemôžeme pripustiť. E, a tu som už e, v bode, keď hovoríme o kruhu 4 alebo o tom, čo hovorili renomovaní kolegovia, kolega Taran v súvislosti s veľkými rezervami pre ESVČ. Myslím si, že tu potrebujeme úplne novú diskusiu o stratégii keď sa pozrieme na to, čo sa deje okolo nás, kde e, sú palčivé problémy, kde e, nás obklopujú viac menej stroskotan, skrachované štáty. No už musíme si položiť otázku, čo naša politika susedstva vôbec e, dokázala, respektíve nedokázala to z tých najrôznejších dôvodov a aké sú odpovede na to, aby to v budúcnosti bolo inak. Pretože v opačnom prípade tieto veci, ktoré sa tam dejú a majú na nás dopad,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 práva je dôležitá. Nie je to len rozpráva o rozpočte 2017, aj o revízii, ale teda chcem povedať, že niekde e, táto rozpráva musí aj v rade a v komisii sa udiať, aby sme nestrácali ďalej čas. A skutočnosť, že rada je teraz trochu rozumnejšia v porovnaní s tým, e, čo e, sme na začiatku zažili v 2016 pri začiatku rokovania o tomto rozpočte, je s vedectvom žiaľ o tom, že e, už sme e, stratili veľa času blokovaním niektorých členských štátov v rade a dnes by sme na tom boli lepšie, ak by e, boli už skôr akceptovali stanovisko parlamentu. A ešte jedna vec k tej pilotnej akcii. Jens hovoril o otázke financovania. A to je správne a zároveň si musíme uvedomiť, že keď hovoríme o politike susedstva, keď e, hovoríme o politike bezpečnostnej e, a obrannej aj vzhľadom na situáciu e, v súvislosti s Brexitom, aj vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom nás obklopujú politické hnutia Putin, Erdogan, Trump, môžeme to zhrnúť do týchto troch pojmov, čiže tam treba eh, konať v týchto oblastiach a nemôžeme si dovoliť ďalšie 10 ročia spať. Spomínam si, e, že v 79. E, som viedol prvú e, kampaň volebnú úplne vzadu z kandidátky. Tam boli špičkoví kandidáti. Kolega von Nassel bol prvý v parlamente, teda v prvom období potom bol minister obrany spolkový e, prezident. E, spomínam si na prvú podiovú diskusiu, kde som ho zastupoval a mnohé strany e, mi skutočne poriadne naložili, ako si vôbec môžeme takýto, takúto hlúposť nejako predstavovať. Čiže aj tam sme pokrivkávali celé desaťročia, sme boli pozadu. Čiže tu e, chcem mm, pozitívne vyzvinúť, že potrebujeme celkovú stratégiu. Je dobré, že niektoré členské štáty túto e, e, rozprávu už vedú, aj niektoré nové členské štáty pričom ale nesmieme zabudnúť na to, že je to len časť e, tých e, problémov, o ktorých musíme e, hovoriť a nesmieme zabudnúť na tie ostatné. Nož a radu musíme vyzvať, aby to trošku urobila komplexnejším a nie sa sústredila len na takýto jeden pilotný projekt, pretože nemáme veľa času, aby sme boli vierohodní. Ďakujem. Niels Stonewalls. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa byť stručný. V mladosti sme hrali takú kartovú hru Vyhľaduj lišku. Mm, keď si prišiel všetky karty, prehral si. A čo sa tu deje s rozpočtom? to je to isté. Stále máme menej a menej karie. To sa už z EFSI tak udialo a vidíme, e, že členské štáty, tak povediac, e, túto hru na novo si e, vynašli tie priestory na pohyb v rámci rozpočtov sú stále menšie. Takže budeme bojovať za to, aby e, tam boli tie peniaze, ktoré boli vyňaté z FC. To je jedna z našich priorít. Druhá otázka e, sa týka iniciatívy e, zamestnanosti mládeže. Je zaujímavé, keď sa pozrieme, ako keď sa pozeráme na svet, keď je ďaleko od nás. E, čítal som e, správu Berlínskeho inštitútu e, pre populáciu a vývoj. Na strane 9 tejto správy je obrázok, obrázok bezpečnostnej výzvy, veľmi špecifickej bezpečnostnej výzvy. Ak máte viac než 25 no, nezamestnanosť mládeže vo veku 15 až 24 rokov. Potom máte bezpečnostný problém, najmä keď e, hovoríme o, o južných e, oblastiach e, sveta Európy ale myslím si, že e, tento problém sa v Európe toho času e, nachádza rovnako tak, takže musíme niečo v tomto smere urobiť. E, k tomuto je, na toto je prepojená aj otázka Europolu, kde potrebujeme viac finančných prostriedokov pre zber údajov, ktoré potrebujeme mať k dispozícii vzhľadom na tieto bezpečnostné problémy. A štvrtý bod je, existuje e, staré rozhodnutie zo stratégie Európy 2020, že minimálne 20 rozpočtu v e, e, pokiaľ ide o výdavky, by e, tam malo byť viazaných. E, v, e, komisno, v návrhu komisie je tam na budúci rok 19,2 Minulý rok sme dosiahli tento percento, ale v 14. 13. Eh, sme boli ďaleko vzdialení od tohto eh, údaja 20 Čiže eh, nejakých 9-10 mesiacov po COP21 v eh, Paríži sme sa už odchýlili od toho, čo sme pôvodne slúbili a to nie je ospravedlniteľné. Ak máme strategické rozhodnutie ohľadne 20 a to je staré rozhodnutie, ak sa eh, slúbilo, že tieto ciele dohodnuté v Paríži chceme dosiahnuť a ak od toho upustíme, potom eh, robíme niečo, niečo, čo je naozaj e, veľmi hlúpe, inak to nemožno ani nazvať. To je všetko do mňa dnes. Ďakujem. Zany, nech sa páči. E, ďakujem, pán predseda, veľmi stručne, vzhľadom na to, že kolegovia už vyjadrili veľmi detailne ich stanoviska. Ďakujem spravodajcovi budeme mať určite príležitosť hlbšie prediskutovať témy, keď sa predložia pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o stanovisko rady, ja osobne neverím, že by rada postupovala tak zlomyselne vzhľadom na to, že sa rozhodla neintervenovať a nechať voľný priestor parlamentu takých veľmi citlivých otázkach, ktoré by boli problematické v priebehu e, rokovania o rozpočte. Takže to je pozitívny bod, ktorý by som rád zdôraznil v stanovisku rady. Jediná časť, ktorá je podľa mňa zvláštna e, v stanovisku rady, je chcieť škrtať rezervy pre špeciálne nástroje hlavne pre um, FED a hlavne keď tieto špeciálne nástroje fungujú inak a lepšie než normálne rozpočtové riadky. Mať rezervu nám umožňuje mať určitú kvantitu peňazí, ktoré sa dajú použiť v naliehavých prípadoch a tie potrebujeme aby sme to mohli potom pokryť aj v rozpočte. Takže by bolo dobre pochopiť, aký bol vlastne zámer rady v tomto bode. Ďalší dôležitý bod, aby sme širšie uvažovali aj po tom, čo sa stalo v lete v Turecku a vzhľadom na to, ako vystupuje turecká vláda, ja si myslím, že je potrebné nájsť spôsob, ako prediskutovať celú tú podporu, ktorá, ktorú EÚ dáva tejto krajine. Či dávame naozaj veľmi vysokú čiastku peňazí tejto krajine a pravdepodobne táto krajina sa nespráva korektne v úvodzovkách z EÚ ani s medzinárodným spoločenstvom či už pokiaľ ide o európsky rozpočet alebo EIB. Pripomínam, že Turecko je jednou z krajín, ktoré, ktorá dostáva najviac financí z aj EIB, možno je na 8. mieste, takže dostáva oveľa viacej peňazí než niektoré krajiny z EÚ. K ďalším oddielom súhlasím so spravodajcom hlavne pokiaľ ide o výber regiónov ECOSOC. Áno, mali by sa, mala by sa robiť racionalizácia nákladov, možno zdieľať niektoré štruktúry so štruktúrami parlamentu, pretože tieto dve inštitúcie, ja si myslím, že tieto tu inštitúcie e, zohrávajú takú zvláštnu historickú úlohu a ja po dvoch rokoch, čo tu pôsobím, som ešte stále nepochopil ich užitočnosť. Možno je to moja intelektuálna obmedzenosť, ale um, možno je to nejaký spôsob, ako umiestniť starých politikov pred dôchodkom a tak ďalej. Pokiaľ ide o ESVČ, neustály nárast finančných dotácií pre ESVČ bez toho, že by, by tam bola jasná línia pre tento druh služby. Aj tu by sme mali pouvažovať. A posledný bod k tomu, čo hovoril eh, pán Gejer, pokiaľ ide o záruku mladých v Taliansku a či mal pozitívny dopad tento program v Taliansku, bolo povedané, myslím, že vy ste to mm, konštatovali na základe vašej cesty v Taliansku, ale to, čo som počul ja a čo som zažil v mojom volebnom okrsku, to je sever Talianska, hlavne v Lombardii a hovoril som sa, rozprával som sa s mm, zamestneneckými centrami a s tými organizáciami, ktoré využívali tento nástroj, ale oni nemajú pozitívne skúsenosti, poukázali na mnohé problémy v používaní týchto nástrojov a otvorili sa mnohé vyšetrovacie konania nielen v mojom volebnom okrsku, ale aj na juhu Taliansku, kde tento nástroj sa používa ešte viacej, pretože na juhu Talianska je miera nezamestnanosti mladých je ešte vyššia. A tí mladí, ktorí sa snažia začať do pracov- na pracovný trh na juhu, ich je oveľa viacej. Ďalší rečník. Ďakujem pekne aj za odprezentovanie týchto ťažiskových bodov v rozpočte. By sme mali presnejšie analyzovať aj dopady Brexitu nielen pre rozpočet parlamentu, ale aj komisie, to mám na mysli, pretože Eh, to určite bude mať z dlhodobého pohľadu eh, dôsledky. Z dlhodobého pohľadu treba počítať s navýšením rozpočtu, eh, pretože to bude určite drahšie, keď ste mimo, než keď ste v Európskej únie. Môžete si dohodnúť zľavu. Čiže je aj rozhodujúce, aby sme v otázke utečeneckej politiky postupovali veľmi fokusovane. Pani Merkelová včera povedala, že sme sa príliš málo sústredili na európsku úroveň. E, mohli sme byť oveľa efektívnejší a v budúcnosti chceme byť efektívnejší. Nemôže predsa byť, že 28 členských štátov tu má každú, každý vlastnú stratégiu a náklady sa 28 krát vlastne duplikujú. Pre všetky členské štáty by to bolo podstatne e, ľahšie, lacnejšie a otázka by sa bola e, riešila efektívnejšie, ak by sme si priznali, e, že e, za tieto úlohy sme zodpovední spoločne. Dublin E, e, to e, teda nie sú len záležitosti dotknutých členských štátov a Schengen tiež, ale ide o náš spoločné želanie urobiť Európu bezpečnou a v tejto súvislosti aj stratégia policajnej spolupráce, vojenskej spolupráce je veľkou výzvou. Európa to ale spoločne môže riešiť podstatne výhodnejšie, než keď každý jeden štát sa snaží sám. A to musí byť jasné aj našim daňovým poplatníkom. Európa daňovým poplatníkom ponúka enormné výhody, len ich musíme lepšie komunikovať. A tu v ostatných rokoch došlo k veľkej chybe, že sme naše vedecké poznatky, ako napríklad z EPAS tu v parlamente, príliš zle publikovali. Čiže mali by sme zriadiť nejaký mediálny úzol, centrum pre vedu tu v parlamente, aby to know-how, tie poznatky, ktoré tu máme, eh, boli rozširované a to orientované na cieľových eh, poslucháčov oveľa lepšie. Eh, čo sa týka ministerstiev, každý rok zistujeme počas tých polročných predsedníctiev priemerná doba, kedy sú vo funkcii títo ľudia tri roky, nemajú často ani tušenia o tom, čo sa deje v Európe a na zasadnutiach zmierovacieho výboru sa ani nedostavia. Čiže ako riešiť problémy, ako nastúpiť, vstúpiť do dialogu, keď na zmierovanie ani e, e, sa nedostavia. Takže je tu problém e, viesť s nami dialog a preto je potrebné e, e, venovať tejto problematike lepšiu pozornosť. Musíme mať e, možnosť s tými 28 ministrami financí veci prediskutovať a v tomto smere výbor si splňa svoje úlohy. Naozaj by sa mali cítiť povinní títo 28 ministri financí vstúpiť s nami do skutočného úprimného dialogu. Ďakujem. Ďakujem. Skôr než dám slovo spravodajcovi, pánovi Prezovi, tak by som poprosila, aby synteticky odpovedal. Ja osobne by som rád vyjadril poďakovanie aj obdiv spravodajcovi Jensovi Gejerovi a jej kolegovi Tarandovi, ktorí našu diskusiu naozaj veľmi dobre usmernili. Táto diskusia bola veľmi dlhá, ako sme vedeli, ale aj veľmi bohatá. A e, sme tu pred rozpočtom na roku 2007 a e, vychádza z VVR, ktorý bol schválený na jasen 2013 a vzhľadom na udalosti a krízu, tak je tu istý pocit e, bezmocnosti v tom, ako odpovedať na tieto krízy. Všetko, čo sme tu dnes spomenuli, je potrebné vyriešiť v rozpočte, ak je zložité e, zdieľať obavy a posunúť alebo vysvetliť, aké sú naše obavy európskym občanom, tak otázka je, či vôbec európsky občania sú schopní pochopiť, ako funguje, aký je európsky rozpočet vzhľadom na výzvy a ak tento rozpočet nie je pochopiteľný pre občania, tak aj samotná inštitúcia ako taká je ohrozená, pretože občania to nechápu a nepreberajú. Keď hovoríme o prípravných akciách, to sú pilotné projekty a otázka je, či sú na výške tých vízie, viacerí ste to tu spomenuli. Neviem, ako dopadnú voľby amerického prezidenta a môže sa stať, že nový prezident prestane alebo absolútne zmení praktiky, e, ktoré boli doteraz a myslím, že aj Európa by sa mala byť schopná a mala by byť istým spôsobom autonómna, aby zabezpečila svoju bezpečnosť a obranu a bez e, dlhodobých investícií a bez výskumu to nie je možné. A aby komisia dala 25 miliónov do prípravných akcií a pohltila sumu na prípravné a pilotné projekty, tak to vôbec neuspokojivé. A ak komisia pôjde touto cestou, tak potom tých 25 miliónov musí byť odobraných z iných prostriedkov a treba to vrátiť e, do tej sumy, e, ktoré sú určené na pilotné a prípravné projekty. Mali by sme mať jednu či dve priority, ktoré by mali byť pochopiteľné pre verejnú mienku, aby Európsky parlament mal verejnú mienku na svojej strane. Ja osobne si myslím, že Erasmus či iné postupy to sú skutočné úspechy, keď sa pýtame Európanov, ale keď sa pýtate na Európu a EU, tak citujú euro a Erasmus. Ak chceme teda Európu konsolidovať, tak musíme mobilizovať mladých a Erasmus tomu určite môže prispieť a ja som naozaj šokovaný postupmi, aj to im, ako to funguje v komisii. Mm, spolu sme vytvorili určitý pilotný projekt o vzdelávaní a učňovstve a ja som naozaj zmetený tým, akým spôsobom alebo aké postupy sa musia splniť tí, ktorí by chceli sa zúčastniť takéhoto projektu. Však to je jediné na to, aby to všetkých odradilo. Ja si myslím, že ten postup, to je asi, tam tie, ten manuál, to je asi 600 strán a niektoré služby komisie sa chcú uistiť, že tam nebudú nejaké chyby, ktoré by detekoval dvor auditorov, tak potom spôsobujú, že ešte sa robí aj kontrola ex ante, ale je aj našou zodpovednosťou dohliadať na tom, aby boli také finančné nariadenia, ktoré nechajú viacej miesta aj pragmatizmu a zodpovednosti. A už som toho asi veľa povedal, ale táto diskusia nám od zajtra rána, zajtra máme trialóg Myslím, pán spravodajca, že máme všetky prvky na to, aby sme mali veľmi bohatú výmenu názorov a dúfam, že zabránime frustrácii. Pán Preza, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Je vais essayer de... Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť odpovedať na otázky, ktoré tu padli. Ja veľmi vítam vyhodnotenie zo strany všeobecného spravodajcu. Komisia sa do veľkej miery zhoduje s týmto vyhodnotením. A k tým otázkam, ktoré tu odzneli, začal bym tými prioritami. Návrh rozpočtu komisie stanovil priority zamerané práve na rast a zamestnanosť na jednej strane a na riešenie migračnej a utečeneckej krízy na strane druhej, ako sa to odrážalo v tom rozpočte, no, v sumách, ktoré boli na relevantné programy navrhnuté a využitie všetkých e, rozpletí, ktoré v dispozícii, teda s využitím flexibility zabudované v e VFR, hlavne pokiaľ ide na migráciu, tam sa plne využil nástroj flexibility a navrhli sme mobilizáciu e, tej e, e, rezervy contingency margin, takže naozaj ten rozpočet jasne odrážal tieto identifikované priority. Pokiaľ ide o platby, to je vec, e, ku ktorej sa vyjadrovalo mnoho vystúpivších. Áno, my tiež súhlasíme s tou obavou rýchlosti v súvislosti s rýchlosťou implementácie koheznej politiky navrhnutie e, zvýšenia pladeb e, okruhu koheznej politiky na budúci rok. Toto odráža odhady potrieb, vychádzajúc z informácií o členských štátov a vychádzajúc z vyhodnotenia komisie, pokiaľ ide o súčasné tempo implementácie. Zajtra, áno, bude príležitosť na tej schôdke o platbách prediskutovať tieto otázky detailnejšie, ale áno, musíme sa naozaj kolektívne snažiť urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa čo najkrajšie dostali do toho tempa, ktoré je potrebné, ktoré nám zabezpečí plné využitie. Padlo tu aj to, že komisia k tým prípravným akciám a pilotným projektom neinformuje dostatočne. To sa týkalo viacero otázok. Je to taký kooperatívny postup s parlamentom. Pôvodný alebo nejaký úvodný zoznam sa vyhodnocuje, spravodajcovia ho majú k dispozícii na kontrolu požiadaviek. Je tam aj dialog s navrhovateľmi týchto iniciatív a funguje to relatívne dobre. A pokiaľ, pokiaľ ide o, o tie správy, tie sa produkujú dvakrát ročne. Hm. Možno by sa to dalo ešte vylepšiť. Máme taký systém, taký mechanizmus, ktorý sa snaží čo najlepšie využívať tie obmedzené sumy, ktoré boli na tieto účely vyčlenené. A ešte by som sa vrátil k tej prípravnej akcii na obranu. Komisia na úhe 25 miliónov. Pán Artui túto sumu spomínal. Je to teda na rok 2017 a celková suma 80 miliónov na trojročné obdobie. Toto nadvezuje na pilotný projekt, ktorý pôvodne parlament navrhol, čiže nie je to úplne nová vec ale je zjavné, že požiadavky v nových podmienkach, v novom prostredí a potreba zachovať kapacitu a autonómiu nášho obranného priemyslu v, vo všeobecnom geopolitickom kontexte, že táto e, potreba je teraz silnejšia než v minulosti. Pán Murešan a iní sa pýtali na ten liekarenský balík, čo s tým. E, tento balík sa zaintegruje do toho opravného listu, ktorý sa o niekoľko týždňov vypracuje. Implementácia stavu implementácie a trendy až do oktobra budú teda zohľadnené a tieto dva kroky spoločne povedú k zmenám v odhadoch spoločnej poľskej politiky na budúci rok, čiže rozpočtové, rozpočtové dopady e, budú teda zrejme až v tomto čase 500 miliónov, toto je balík e, dodatočných opatrení pre sektor mliekarenstva. E, to je teda napojené na zníženie produkcie, na vyriešenie súčasnej nerovnováhy v tomto sektore. A to sa teda vlastne, toto zniženie produkcie sa odrazí aj na, na cenách. Ja mám pocit, že som pokryl väčšinu z tých otázok, ktoré tu odzneli. Ak sa mi to nepodarilo, tak e, som ochotný to riešiť bilaterálne alebo inak. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Preza. Jans Gejer, na záver stručne. Ähm. Ďakujem, pán predseda. Rád tak e, urobím už e, hodinu máme skos e, oproti pôvodnému harmonogramu. Aj keď niektoré príspevky kolegom zvádzajú k tomu povedať svoj názor pán Prezáno, čo som postrádal, ale možno to môžeme zmeniť v nadchádzajúcich hodinách, kedy e, môžeme počítať s e, posúdením komisie ohľadne zamestnanosti mládeže, pretože to je niečo, čím e, sa zaoberá tento výbor, na čomu záleží a výsledky tohto posúdenia prispejú aj k tomu, ako ďalej e, e, budeme zaobchádzať s týmto nástrojom. Takže v tomto smere mi tu od vás ešte chýba e, nejaký údaj, kedy to môžeme mm, kedy o tom môžeme začať diskutovať v našom výbore. Pán Olbrich mi dal priamu otázku, tak ju zodpoviem. E, ďakujem za kompliment. Áno, snažil som sa byť zdvorilý, dokážem to. E, práve som sa vrátil z dovolenky, ktorý e, týždne som strávil na talianskom slniečku, takže som teraz veľmi pokojený, umiernený, ale myslím, že najneskôr zajtra, pozajtra tie moje dobré nálady rýchlo rýchlo vyprchajú, pretože sa budeme zaoberať e, e, inými vecami. Budeme sedieť so zástupcami rady, celý rad neformálnych e, kontaktov som mal s pánom Hudákom, ktorý vedie rokovania rady v tejto oblasti. Všetko prebiehalo veľmi príjemne, ale zajtra budeme hovoriť o politických súvislostiach, ktoré viedli k rade E, ktoré viedli v rade k tomu, že urobila to, čo urobila. A to teda nebude také eh, jednoduché a mm, nie sme ani eh, nejaký spokojní s tým, čo tam rada urobila, tak sa vyjadrili aj kolegovia, takže zajtra budeme od rady požadovať eh, odôvodnenie prečo. A môžem vám už teraz povedať, že asi po tom rokovaní nebudem o nič šťastnejší, takže už zajtra asi bude po mojej dobrej nálade s veľkou pravdepodobnosťou. E, ďalšia otázka e, týkajúca sa e, prípadného prepojenia medzi rokovaniami o VFR a rozpočtom 2017. Kolega Maragal to už dobre uviedol. Áno, 2017 rozpočet to je prvý po revízii a samozrejme budeme musieť posúdiť, Ehm, čo môžeme očakávať v tejto súvislosti eh, od komisie ktorá sa o tom tiež e, radila a čo nás neuspokojuje. A druhá dôležitá vec, čo s tou vecou urobí e, rada následne. A potom sa musíme pozrieť navzájom hlboko do očí a viesť e, rokovania veľmi čestné a poctivé. A potom vyvodíme spoločne dôsledky. To, na čo ste sa ma pýtali, je samozrejme jedna z obcí, ktorú máme k dispozícii. A som ale presvedčený o tom, že teraz je ešte len začiatok e, rokovaní, takže rokovania sa ešte len začali a e, nevystrieľajme všetok pušný prach už na začiatku, ale začnime e, rokovať, pozrime si všetky tie časti tej mozaiky roky. To posúdenie, na ktoré čakáme, bude určite jednou z častí. Čiže všetko si takto pozrime, zosumarizujeme a potom vyvoďme závery, ktoré sú potrebné. A presne to urobíme. Vyvodíme tie potrebné závery. Nasledujúci bod programu, to je no, e, návrh opravného rozpočtu 3 lomeno 2016 bezpečnosť inštitúcií. Jose Manuel Fernández, nech sa páči. Monsieur, euh, Ďakujem, pán predseda. Tento návrh opravného rozpočtu máme dvoch spravodajcov, pán Depreza a ja. Ide o oddiel 3, Európske školy, tam nie je problém. Ide o 15,8 milióna eur a z tejto sumy pokiaľ ide o platby, idú z rámca okruhu 5 administratíva, pokiaľ ide o platby, suma ide z okruhu 1A a ide o zvyšok z rozpočtového roku 2014 e, pre ITER a tam tiež nie sú žiadne problémy, pokiaľ ide o schválenie. 15,8 miliónov eur, ako som už povedala, z tejto celkovej sumy komisia naplánovala mm, bezpečnosť 5 e, miliónov, 5 miliónov na európske školy, ale keď hovorím o bezpečnosti a tento právny rozpočet to potvrdzuje, ide o bezpečnosť informácií, dochádza k útokom aj na tejto úrovni, teda ochrana informácií a našich informačných systémov E, musíme zabezpečiť, pretože naše informačné systémy sú veľmi často cieľom systematických útekov, bezpečnosť budov, bezpečnosť systémov. A navrhujem, aby sme to rýchlo schválili. Tento opravný rozpočet je naozaj naliehavého schváliť. A som solidárny so stanoviskom kolegu Depre. Dobre, takže spravodajca je za k návrhu opravného rozpočtu 3 lomeno 2016. Kto by sa rád vyjadril k tejto téme? Pán Depre, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, pán predseda, ale ja som aj spoluspravodajca pretože môj návrh sa týka nielen rozpočtu EP, e ale aj iný, e, nielen komisie, ale aj iných inštitúcií, hlavne našej. Ja súhlasím s e, Josef Fernandešom, že je to naliehavá téma, ale vzhľadom na citlivé témy, tak by som bol radšej, keby sme o tomto bode diskutovali za zatvorenými dverami. No, za zatvorenými dverami hovorí pán predseda na konci zasadnutia dnes po obede. Môže to počkať do pobedia? Dobre. Bez toho, že by sme nejakým spôsobom negovali to, čo povedal Jens, tak kolega sa chce expresi z verby za zatvorenými dverami vyjadriť. Ak nikto sa nechce vyjadriť, tak dobre. Výbor podporuje návrh všeobecného spravodajcu. až kým sa vy nevyjadríte k tým osmerneniam, tam nie sú pripomienky. A k parlamentu sa vrátime dnes po bede, ale to, čo som hovoril, hovorí pán Depre, v návrhu komisie je, je tam návrh roz, opravného rozpočtu ku komisii aj iným inštitúciám a tento návrh nie je rozdeliteľný, takže by sme sa mali k nemu globálne vyjadriť. Dobre, tak sa k tomu vrátime, hovorí pán predseda. Toujours euh, José Manuel au rapport. José Manuel. Ustanovení možný vývoj a úpravy súčasného inštitucionálneho usporiadania Európskej únie. A do obeda, keď sme diskutovali, tak sme e, jasne z toho vyplynulo, že je potrebné, aby e, naše inštitúcie sa vyvíjali Ďakujem pekne, pán predseda. V tomto návrhu stanoviska je niečo veľmi jasné, aby sme mohli čeliť výzvam EÚ. aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme si stanovili v rámci stratégie Európa 2020 aby sme aj odpovedali na želania a potreby občanov, nie je možné mať rozpočet, ktorý zodpovedá 1% HDP. Máme ciele, ktoré sú ambiciozne, ale sa ich nepodarí dosiahnuť s takýmto rozpočtom navyše. Pokiaľ ide o rozpočtovú problematiku, všetci sa zhodneme na tom, že je potrebné, aby sme mali skutočný systém vlastných zdrojov, kde, ktorý bude jednoduchý, transparentný, spravodlivý. Musí to byť niečo, čo bude ľahko čitateľné, niečo, čo by naši európsky občania pochopili, aby to bolo pre nich jasne pochopiteľné. Preto si myslím, že by sme mali prestať s kompenzáciami, ľavami, tieto a s všakými optautami, tieto len veci komplikujú a znižujú transparentnosť aj potrebnú jednoduchosť a idú aj na úkor spravodlivosti a rovnakého rozdelenia. Navyše VFR musí byť e, maximálne možne flexibilný. Nemal by strácať e, alebo znižovať alebo strácať navrhované sumy. Čo to znamená? Že to prerozdeľovanie finančných prostriedkov alebo odoberanie finančných prostriedkov tak to sú sumy, ktoré sa strácajú, pretože sa nevyužívajú, keď hovoríme o viazaných prostriedkoch a rovnako príjmy, či už ide o pokuty, ktoré sú našim rozpočtovým vstupom. A to, že sa vracia členským štátom, to nemá význam. My si myslíme, že by to malo ostať v rozpočte EÚ. Jednota rozpočtu je tiež významný princíp, ale, ale to nemôže e, samotný európsky rozpočet nejakým spôsobom ohrozovať. Máme rôzne fidučné fondy a tak ďalej, ktoré sa postupne vytvárali, aby sme mohli čeliť e, kríze utečencov, ale tiež si myslím, že je dôležité, aby bolo všetko toto mm, bolo v rozpočte EÚ. To nám umožní potom aj lepšiu parlamentnú kontrolu a tým dosiahneme tú väčšiu transparentnosť, jednoduchosť. A samozrejme očakávam vaše pripomienky, pokiaľ ide o tento návrh stanoviska. Deadline na pozmeňovacie návrhy je 8. september o 12. na obed. A očakávam teda vaše pozmeňovacie návrhy, rovnako ako vaše pripomienky, poznámky. Stanovisko je obmedzené v počte úderov, a teda je obmedzený aj rozsah tých pozmeňovacích návrhov. Dobre, spravodajca sa vyjadril, ale nie je to 8. september, hovorí pán predseda Deadline, ale 5. september. Ale ja mám v mojej dokumentácii 5. september. Nepočujeme pána Fernándeša vystúpenie bez mikrofónu. Hello? Hello, c'est ça. C'est 5 septembre. To je 5. septembra 18. Ďakujem za korekciu. Je to v písanom programe a tam je 8. september. Tak potom je program, teda je chyba v programe. Ďakujem Jose Manuelovi za jeho prezentáciu. Návrh stanoviska. Kto by sa rád vyjadril? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem kolegovi Fernandešovi za jeho prácu, hovorí pán Vioty. Tak, vy, tak je to 5. september, 8. september, len z technických dôvodov. stanovisku k špecifickým bodom rozpočtu. Súhlasím naozaj s ním, že žiada o navýšenie rozpočtu EÚ a rovnako ako zdieľame myšlienku toho návratu a tých príspevkov e, národných štátov, uvažujeme o pozmeňovacom návrhu do toho deadlineu, ktorý sa upresní, aby sme špecifickejšie a jasnejšie zadefinovali priority, ktoré vyplynuli z posledného samitu e, emigrácia, kultúra. Uvidíme, či to prejde ako pripomienka alebo pozmeňovací návrh. A my si myslíme, že by mal byť aj špecifický odsek k Brexitu. Ďakujem. Kto by sa chcel ešte vyjadriť? Poznámka. Ide o, o prerozdeľovací rozpočet v zásade a ten by mal održať to, čo je cieľom inštitúcií a mal by samozrejme vyvodiť dôsledky aj z eventuálneho transferu kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi a za týchto podmienok by mal mať rozpočet také prostriedky, aby, mohla, aby EÚ mohli a inštitúcie mohli svoje kompetencie realizovať. Vyjadril by sa ešte niekto? Nie, dobre. Takže 5. september o 18. je deadline na pozmeňovacie návrhy a hlasovať sa bude vo výbore 26. alebo 29. septembra. Pán Tarán je medzi nami? partnerstvu rybolove, nevidím ho, takže tento bod presunieme do ODA partnerstve v udržateľnom rybarstve. Aplikácia Euro kolega Kristoforu. Κερδίσουμε ακόμα περισσότερο Ďakujem, ja by som rád odpovedal. Nemáme žiadne stanovisko výboru kultúry a teda bolo pre mňa veľmi zložité k Fondu Solidarity EU vypracovať nejaké stanovisko. Deadline je 21. septembra na pozmeňovacie návrhy, to sú tri týždňa. Poprosil by som kolegov, aby mi pomohli v mojej práci s pozmeňovacími návrhmi alebo pripomienkami toho, čo by chceli, aby som začlenil do tejto správy. Ďakujem. Euh, c'est un rapport, euh, une communication synthétique. Áno, bolo to veľmi stručné a syntetické. A teda ďakujem vám za to, kolega Kristoforu. Kto by rád sa vyjadril? Pokiaľ ide o európske občianstvo, rozpočet by mal byť eh, čitateľný a pochopiteľný pre európskych občanov. Už si nikto nežiada slovo. Alors, le délai. Le délai pour... Euh, Termín na pozmeňovacie návrhy je teraz 18. október o 12. pravdepodobne. 18. október na obed. Takže hej, 6 týždňov. Kolega González Pons by mohol hovoriť o Európe obrany. Keď sme hovorili o rozpočte na rok 2007 v prípade prípravných akcií v, vo výskume. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, predkladám stanovisko tohto výboru k EÚ a k obrane. Návrh e, má 5 bodov a tam som sa snažil zhrnúť tie najvýznamnejšie body, hlavne pokiaľ ide o rozpočtovú perspektívu v tejto dobe Európa musí pouvažovať o tom, ako sa priblížiť k EÚ obrany. To by mala byť tiež jedna z našich priorit. Skutočnosťou je, že máme 200 miliard eur ročne na obranu. Existujú ešte výzvy, ktoré nie sú zrealizované vzhľadom na to, že politiky v obrane sú fragmentované Vylepšenie rámca obrany e, by e, prinieslo úspory, vylepšilo kapacity a umožnilo by aj konštantné investície. Keby sme spolu e, keby sme spolu investovali v obrane, tak by sme boli schopní ušetriť 26 až 130 miliard eur. Mali by sme podporiť také mechanizmy, ktoré sa zatiaľ nevyužívajú, štrukturovaná stála spolupráca alebo taktické zoskupenia EÚ a tiež chcem rozšíriť atenský mechanizmus a aby sme uvažovali o takých výdavkoch, kde by sa nešlo, že každý členský štát financoval a vydával na svoje podporovať eh, zdieľané programy výskumu. Myslím si, že prišiel moment, že by sme mali odmraziť alebo prestať zmrazovať rozpočet Európskej agentúry pre obranu a mali by sme posilniť obranné kapacity a mali by sme podporiť e, vytvorenie Európskeho semestra pre obranu, aby členské štáty mohli koordinovať predpoklady E, svojich výdavkov v obrane a do toho by mohol e, zasahovať aj EP. Som k dispozícii ku komentárom a pripomienkam, pretože som si istý, že tento návrh môžeme ešte pozmeniť, aby sme zachytili stanovisko všetkých politických skupín vo výbore. Pani Gardia nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda veľmi rýchlo a všeobecný komentár k rozpočtom. Keď sme diskutovali o roku 2017, že táto téma bude častou témou diskusí v EP a s touto prípravnou akciou vidíme, že to bude jedna z veľkých priorít EÚ do budúcnosti. Nezachádzam k podstate či detailom, ale znovu tu máme novú prioritu a čo by sme mali žiadať, podľa mňa, nové financovanie, aby sa nestalo to, čo sa deje za posledné roky, že pred krízov a pred novými výzvami, tak odoberáme financie k tým potrebám, ktoré stále existujú. A preto by sme aj vo výbore pre rozpočet mali zdôrazniť a poukázať na to, akým spôsobom budeme túto novú prioritu financovať, odkiaľ financie získame a dúfam, že v rade budú dostatočne zodpovední. Navyše, ako správne povedal pán González Pons, keď to budeme robiť spolu, len že sa to bude realizovať lepšie, ale aj ušetríme peniaze. Tak ja dúfam, že sa nám podarí trochu rozumu zdravého rozumu e, uviesť aj do rady a vychádzať aj z problematiky zdrojov a vylepšiť financovanie obrany EÚ, ale zároveň aj ušetriť peniaze daňových poplatníkov. Pán spravodajca. Zdieľam stanovisko kolegyne Gardia Sábal. A ak to nie je jasne zadefinované v tom stanovisku, tak samozrejme je možné, aby sme to upresnili, máme na to čas. No tá otázka skutočná znie, aká čo suverenity, ktoré z tých e, právomoci by sa dali robiť efektívnejšie skôr na európskej než na národnej úrovni. A myslím si, že e, skutočnou e, Takouto témou je obrana a diplomácia. Čiže keď sa pozrieme na tie eh, diplomatické zastúpenia rôznych krajín po celom svete, tak mm, myslím, že by sa dalo čo to zdieľať a mm, to by spôsobilo úspory pre členské štáty a zrejme aj pre Európsku úniu. Čiže my ako výbor pre rozpočet by sme mali podľa mňa tlačiť na vlády, a tiež upozorniť verejnú mienku, aby toto občania pochopili. Diplomatické stanovisko jasné k Iraku, k Líbii, k Syrii. Keby také bolo bývalo, tak by sme zrejme neboli mali také migračné tlaky a toky, ako, ako máme. Veď e, pred nedávnom v rámci toho vycestovania na Blízky východ Eh, ja som skrátka nemal pocit, že by eh, tam vízia Európskej únie bola úplne jasná. A tie podmienky sú naozaj veľmi zložité, v akých pôsobia a tá efektívnosť, no, tomu aj zodpovedá. Takže ešte niekto ďalší chce vystúpiť správe pána Gonzálesa Ponsa? Nie. Takže návrhy predkladajte do 8. septembra, to je tuším o týždeň. A Hlasovanie o tomto stanovisku bude 10. alebo 11. oktobra u nás vo výbore. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi. A už sa nám vrátil aj pán Tarant. A rovno mu dávam e, slovo, aby nám porozprával o rybolovnom partnerstve s Kukovými ostrovmi. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepašte, že som tu predtým nebol. Ale v Estonsku sa volí prezident a moje odborné znalosti sú tam potrebné, že áno. Takže komisia sa naozaj snažila zachovať rybolovné práva našich rybárov aj v takýchto ďalekých moriach v okolí Kukových ostrovov a tam sa im teda podarilo dopracovať k dohode, čo znamená, že Európska únia bude platiť 2,87 milióna po obdobie 8 rokov, čiže výročné náklady 350 tisíc eur to predstavuje 7000 tón ročne môžeme vyloviť. Jedna tóna bude stať 5000 eur a 1 kilo 5 eur. Čiže poprosím každého, aby to podporil. Ja hlasujem proti, iba keď niekto chce zdražiť e, ryby v reštauráciách, ale 5 eur na kilogram, to je, myslím, akceptovateľné. Euh, Áno, 5 eur na kilo, to je dobrý indikátor. Je to daný poplatník, čo to zaplatí. Takže chce niekto, prosím, vystúpiť na túto tému? Nie. Takže pozmeňovacie nálehy môžete prekladať do 7. septembra na poludne. A hlasovanie o stanovisku kolegu Taranda bude 10. alebo 11. oktobra. A výbor pre rybolov bude 9. alebo 10. novembra hlasovať o správe a potom v decembri to bude v pléne. A to, čo som pôvodne hovoril, 11 a 12, to sa nebude vymieňať. Pani Holmajer tu zatiaľ nemáme, takže dáme slovo pánovi Viotimu. Investovanie do pracovných miest a rastu. Bod 11. Dobre. Veľmi stručne ďakujem, pán predseda. Je to stanovisko k správe výboru REGI. Ide o nové nariadenie k štrukturálnym fondom na základe štúdie, ktorú komisia predložila k implementácii fondov na konci minulého roka. Sústredili sme sa na rozpočtové otázky a síce tri. Otázka výpočtu výkonov, účinnosti fondov, narastajúce financovanie európskych intervencií a adicionalita a komplementárnosť či doplnkovosť týchto fondov. To sú veľmi zaujímavé témy. Aj komisár Katajnen sa viackrát vyjadril. Žiadame od komisie presnejšie, detailné a hlavne rýchle informácie o finančných dopadoch Brexitu a o novej únii 27. Deadline na pozmeňovacie návrhy je 8. september o 12. Ďakujem za pozornosť. Merci, monsieur Joty. Ďakujeme, pán Vioty. Kto by chcel, prosím, vystúpiť k správe pána Viotyho, pán Obricht? Yes, uh... Áno, v mene EPP chcem povedať, že táto správa odráža tú diskusiu, ktorá začala, keď sme hovorili o, roz, o rozpočte a operačných programoch a financovaní EFSI. Zase je to problém doplnkovosti EFSI-EFSI, hlavne pokiaľ ide o návrh komisie na predlženie EFSI tie pravidlá týkajúce sa doplnkovosti zatiaľ nie sú dostatočne jasné. Žiadne jasné pravidlá nie sú. Jedným prvkom je otázka vzťahov medzi FC a SI prostriedkami. A pán Van Nistel, náš koordinátor v výbore REGI, sa tiež vyjadoval na tému výkonnosti EFC. A tá formulácia ešte bude zrejme vycibrená, pokiaľ ide o ten vzťah medzi výkonnosťou EFC a vyhodnocovaním, čiže toto bude tiež do budúcna kľúčové. Čiže tuto možno trošku iné znenie navrhneme. No, toto som chcel povedať menej nášho tenevého spravodajcu a teraz menej našej skupiny. Merci. De tous. Ďakujem pekne, dobre. K tomu sa vrátime na spoločnom s výborom EKON. Už niekto ďalší sa k tomuto nechce vyjadriť? Dobre. No ak pani Holmajer príde, tak jej hneď dáme slovo. na tému, ktorá nestála veľa bodov EPP. Et qui va éclairer le Parlement. Il s'agit euh, du registre des entrées et des sorties. Je salue Madame Holmeyer. Pani Holmeyer, vitajte. Usadte sa. Elle a passé d'heureuses vacances. Tuším, ste mali dobré, eh, dobré, dobré prázdniny. Je ste prikrátke. A dávam vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Čiže ide o systém EES, zavedenie systému vstup-výstup. Toto je naše stanovisko pre gestorský výbor. To je výbor LIBE. Pokiaľ ide o systém vstup-výstup, tam tá kľúčová otázka pre výbor pre rozpočet rovnaká ako v prípade systému SIS. Systém SIS, tam eh, vystrojili náklady do výšky Išlo o rozhodnutie o systéme bez eh, stanovenia jasných očakávaní a bez stanovenia konkrétneho časového harmonogramu. Čiže nedohodli sme si nejaký konkrétny postup s členskými štátmi a tým sa teda náklady na SIS eh, z 10 násobili, takmer 10 násobili. Eh, každý, kto tu vtedy bol, si spomína na to pasovanie sa s spustením tohto systému, problémy medzi členskými štátmi, v rámci členských štátov, e, konflikty v e, komisii, lebo dve generálne riaditeľstva to mali zodpovednosti, neinformovali sa navzájom, čiže celé to bolo veľmi problematické. Čiže v stanovisku pre náš výbor som sa chcela zamerať na to, že ak takýto systém zavedieme, musí to byť urobené naozaj cieľene. Teda technické požiadavky musia byť objasnené s členskými štátmi, ktoré už majú takéto systémy. Je ich 11. Čiže dopredu musíme vedieť, ako to tam technicky vyzerá, aké požiadavky, aké prierezy, aké obsahy a tak ďalej. Toto bude potrebné potom technicky skompatibilniť, tak aby bolo vôbec možné vytvoriť spoločný systém. Potom bude potrebné zamyslieť sa nad tým, čo urobiť v tých členských štátoch, ktoré takýto systém zatiaľ nemajú, aké predpoklady, aký systém by mal byť v tých krajinách zavedený a potom ako tých 28 systémov e, spolu e, prepojiť do harmonizovaného systému. No a všimla som si napríklad, že sa neplánuje žiaden mechanizmus pre situáciu, keď nejaká krajina to nezvládne, buď to finančne, alebo personálne, lebo nemá sa to expertov, tak čo potom e, budeme závislí od tohto jedného, čo to nebude implementovať, celé sa to na tom zabrzdí. A na toto nemáme naplánované žiadne riešenie, ak sa niektoré krajine to nepodarí z tých či iných dôvodov. A ja by som bola za to, aby sme sa na to pripravili. Napríklad, ak Grécko povie, finančne to teraz nezvládame, tak potom taký systém v Grécku nebude, ako to bude s našimi požiadavkami, pokiaľ ide o zákaz zadlžovania sa a tak ďalej. E, čiže nejaký mechanizmus členských štátov, aby sa to podarilo naozaj e, jednoznačne vyriešiť aby sme sa vyhli nejakému z x násobeniu nákladov. Čiže ešte než začneme s obstarávacím konaním, musíme vedieť, o čo ide. No a potom v tom obstarávaní musia byť tie veci definované tak, aby nás to potom rozpočtársky nepoložilo, teda že tam bude ABC a potom už DEF na zvyšok ABC sa zabudne. Ďalej je potrebné vyzvať komisiu, keďže zatiaľ je to e, finančne podkuté len e, približne a teda nevieme, aké to budú skutočné náklady, skutočné náklady e, pre členské štáty a pre hlavný rozpočet. Čiže chcela by som, aby sme v tej správe požiadali o jasný prehľad toho, čo to bude vyžadovať finančne, krátkodobo vytvorenie systému, jeho implementácia a potom dlhodobo jeho údržba a fungovanie a obnova. V tej tabulke to síce je nejakým spôsobom načrtnuté, ale viete, keď sme trpezliví, e, respektíve e, tolerantní, v prípade si boli až veľmi tolerantní, takže je potrebné sa e, snažiť vyhnúť takýmto situáciám. Čiže presne poznať, aké vplyvy to bude mať na rozpočet. To sú teda tie najdôležitejšie body, ktoré som chcela v súvislosti s financovaním tohto systému načrtnúť. Ďakujeme pekne, pani spravodajkyňa. Pán Dobre, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa hovorilo o OSIS, bol som tu a plne súhlasím s tým, čo teraz povedala kolegyňa Holmajer. Ale chcem spýtať na niečo iné. Ten systém, ktorý chceme implementovať, je systém, ktorý umožní všetkých cudzincov, e, registrovať, ktorí vstupujú do šengenského systému a ktorí z neho vystupujú. Ale na čo takéto niečo potrebujeme? No ak tieto údaje nebudú prepojené s inými údajmi, čiže bude to užitočné iba keď to prepojenie bude. Takže moja otázka na pani Holmajer, v tom návrhu, e, ktorý budeme teraz schváľovať, tam sa definujú tie prepojenia a výmenu informácií, ktoré budú prebiehať medzi týmto novým systémom, a možno SIS alebo nejakými databankami, napríklad Eurodag a tak ďalej, databázami e, lebo ak len budeme zachytávať vstúpy a výstupy a tie prepojenia nebudú, tak je to hlúposť naozaj kolosálna, obrovské náklady za takúto hlúposť. Takže to je moja otázka. Možná komisia by mohla odpovedať, či sa plánuje prepojenie a ak áno, s ktorými databázami, za akým účelom. Pani Holmajera Gona môže odpovedať, ak vy odpovedať, ja budem len rád, ak nie, tak sa obraciam na komisiu, aby nám povedala, čo sa plánuje. Pani Holmajer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 teda že ide o revíziu ustanovení z roku 2013 o monitorovaní vstupu a výstupu do šengenského systému, respektíve do EÚ. Toto je veľmi dôležitá vec. Potrebujeme naozaj inteligentné hranice, efektívne, integrované. Počet osôb prekračujúcich naše hranice je čoraz vyšší príslušné orgány pohraničné, imigračné však nie sú dostatočne vybavené. Veď to sme videli, keď sme vycestovali do Lampedúzy minulý rok. Teda súčasné postupy na hraniciach sú neadekvátne, sú nepostačujúce, často chybové. Takže je dôležité o tejto, o tejto otázke diskutovať, je potrebné mm, novelizovať šengenské aky a zlepšiť ho. A toto je, myslím, dôležitý príspevok k tomu. Rumunsko a Bulharsko splnili, splnili všetky kritériá na vstup do Schengenu. Potrebujeme silný Schengen, zahrňajúci všetky členské štáty EÚ. Za ostatných niekoľko rokov sme svedkami veľmi odlišného bezpečnostného kontextu, než tomu bolo v minulosti. Máme vlastne úplne novú bezpečnostnú paradigmu v Európe a práve preto potrebujeme skutočnú pohraničnú politiku, potrebujeme naozaj kvalitné postupy na hraniciach, aby sme bojovali proti zločinu a mohli garantovať vnútornú bezpečnosť. Taktiež technologický vývoj e, spôsobuje, potrebujeme naozaj integráciu, centralizovaný, prepojený systém a systém, ktorý bude jednoduchý. Európska únia tiež e, potrebuje garantovať mechanizmy na ochranu základných práv cestujúcich, teda ich osobných údajov a ich súkromia. Potrebujeme naozaj európske riešenia. Nechceme e, len nejakú mozaiku E, rôznych riešení. Naše vonkajšie hranice musia byť bezpečné. Potrebujeme integrovaný rámec, taký, kde sa ľudia naozaj budú cítiť bezpečne. A Európska únia nebude musieť zatvárať svoje brány a stavať vysoké múry. Ďakujem. Dobre, kto ďalší by chcel ešte vystúpiť? Ak dovolíte, a ja mám otázku na pani Holmajer. Máme záruku, že všetky členské štáty Schengenu budú uplatňovať e, rovnaké kritériá, pokiaľ ide o tento systém, aby nebol problém prepojenia medzi e, súbormi z jednotlivých e, systémov. No a potom, pokiaľ ide o tie e, zložky o utečencov, e, či toto nepredpokladá e, napríklad revíziu Dublinu, lebo keď ste boli na Sicílii, keď sme boli, tak si vidíte, že dublinský systém tam vôbec už nefunguje. registrujú sa niektorí, niektorí nie, niektorí migranti sa nechcú registrovať, lebo nechcú ostať v Taliansku. V Grécku to prebieha podobne, čiže takto sa pokračovať naozaj nedá. Napríklad príjmanie utečencov, azylové právo e, v každej krajine inak. E, je naozaj potrebné, aby to všetko bolo koherentné a efektívne. A toto naši občania pochopia. A verejná mienka sa postaví na našu stranu. Takže to som chcel povedať a teraz už dávam slovo pani Homer, aby odpovedala na otázky. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv k otázke, či je e, povinnosť e, registrácie pre všetky členské štáty existuje, len e, s implementáciou to pokrývkáva, teda v Grécku, v Taliansku sa toho nepridržiavali a z tohto dôvodu došlo aj ku konaniu pre porušenie zmluvy, ale aj v rámci EÚ sú ďalšie krajiny, nie na vonkajších hraniciach, či Rakúsko, čiastočne Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko, Francúzsko, e, ktoré sa tiež nepridržiavali v plnej miere Eurodagu z rôznych dôvodov a vždy e, s e, tou výhovorkou, že utečenci sa vlastne registrovať ani nechcú. Takže mám taký dojem, že sa ešte nenašla dobrá stratégia, ale vôľa štátov to pripustiť je stále väčšia, pretože obavy, že 100 tisíce utečencov budú slobodne cestovať po Európe, e, predstavujú aj bezpečnostné dôsledky a e, počet tých, ktorí e, mm, sa skoznú do kriminality alebo maloletých, neplnoletých, ktorí sú zneužívaní kriminálnymi živlami alebo na prostitúciu, iné zločinecké účely krádeže a tak ďalej. Ale e, títo ľudia sa nemôžu obrátiť na políciu, pretože majú strach, že budú potenciálne identifikovaní, pretože na začiatku sa nenechali registrovať a nenachádzajú sa v žiadnom spravovanom riadnom registračnom systéme. Čiže toto je taký začarovaný kruh, ktorý treba e, prelomiť. E, toto neregistrovanie sa je skutočne veľkou, veľkým nebezpečenstvom pre ľudí. Keď nie sú registrovaní, sú anonymní, nemôžu sa na nikoho obrátiť, pretože sa tu zdržiavajú nelegálne a spôsobuje to obrovské množstvo problémov pre týchto ľudí. V Európskej únie, e, e, v Európskej únii e, to často tak bežalo pod ruškom zle chápanej liberalizácie. Tieto pravidlá tohto systému by mali platiť pre všetky členské štáty a preto budem klásť dôraz v mojom stanovisku, aby v 28, vo všetkých 28 štátoch to bolo včasne e, aktuálne e, realizované, lebo keď vynaložíme finančné prostriedky na tento systém, dáva zmysel e, celý systém len keď ho budú aplikovať všetky členské štáty, všetkých 28, keď ho tri nebudú aplikovať alebo opäť, už potom to nedáva zmysel, pretože systém môže byť narušený týmito členskými štátmi, ktoré ho neaplikujú. Čiže buď sa bude aplikovať, alebo nebude nebude. To je niečo, čo som sa naučila sa Eurodaku. A, a bod e, kolegu Žeráda Depreho je veľmi uh, dobrý. Mám tam aj bod ohľadne interoperability. Komisia chce interoperabilitu, ale máme uh, medzičasom aj zle uh, ponímané uh, chápanie ochrany osobných údajov. Ochrana osobných údajov to Uh, neznamená, že e, nejaké všeobecné podozrenie je e, voči osobe, ktorá e, prekračuje hranice. Ak sa pri prekračení hraníc informujem, či sú o nej záznamy v SISE alebo v nejakom inom registri, či sa nachádzajú napríklad otlačky prstov v registri nebezpečných osob. Ak áno, potom musím týchto ľudí zadržať už na hranici. To od nás ľudia očakávajú. A tu je tá argument argumentácia, že to je vlastne akási, e, akési všeobecné podozrenie voči všetkým tým, ktorí e, sem pricestujú, ale to je zle, inak by sme mohli všetky kontroly odstrániť, ak teda e, daňovú kontrolu napríklad realizujeme bez toho, že by už bola, bolo nejaké pevné podozrenie, potom by sme vôbec žiadne kontroly nemuseli robiť, potom by sa nemusela robiť ani dýchová skúška vodičov, lebo by to bolo nejaké všeobecné podozrievanie vodičov, že pili už keď sa skúša, potom by sme mohli kontrolovať len len tých, o ktorých vieme, že požili alkohol. Ak by sme postupovali tak, e, nuž, e, takáto, takýmto spôsobom sa bezpečnostná a kontrolná architektúra vybudovať nedá. Čiže interoperabilitu medzi všetkými databázami považujem za nevyhnutný predpoklad, aby sme e, tí, tým, ktorí chcú v, pricestovať eh, do EÚ eh, e a, a majú za sebou kriminálnu minulosť, eh, tam zadržali a umožnili prechod tým, ktorí sú v poriadku. A budeme mať veľmi dobrý systém, pomocou ktorého môžu veľmi rýchlo pricestovať, možno systém na rozpoznávanie tváre a tak ďalej. Čiže mm, toto musíme umožniť systémov a preto by som si rada aj od komisie vypočula, ako to chcú vyriešiť s interoperabilitou disponibilitou databáz, tak aby eh, boli interoperabilné v rovnakom čase. Dávam zapravdu kolegovi Deprezovi v tomto a k druhému kolegovi. Systém ES eh, eh, mm, nemá veľa dočinenia so šengenským kodexom alebo s vstupom Rumunska, Bulharska, ale komisia tu už jasne povedala, ak sú splnené kritéria, nech Bulharsko, Rumunsko vstúpia do Schengenu. Ehm, to je ale otázka na tie tieto členské štáty touto právnou úpravou túto situáciu nevyriešime. Len považujem za nevyhnutné, aby všetky členské štáty, či v Schengene alebo nie, sa zúčastňovali tohto systému, pretože tento systém nemá platiť len pre šengenské krajiny, ale pre e, všetky krajiny, aby tam bol systém entry-exit, e, e, lebo len v takom prípade takýto systém bude 100% a funkčný. Takže z tohto pohľadu súhlasím dal by som slovo komisie. Spomenuli ste osamotených maloletých, naozaj týchto maloletých e, e, detí, cudzincov, ktorí teda nemajú e, sprievod, tak to je naozaj veľký problém. A potom otázka je, či treba ako zadefinovať, či je maloletý alebo nie. A tie podmienky príjmu pre nich sú veľmi zložité a Európa sa musí venovať aj tejto otázke a musí mať dostatok prostriedkov aby jednoducho pozastavila, ukončila tento neudržateľné, toto neudržateľné obchodovanie s ľuďmi. Pán Preza by sa rád vyjadril. Euh, Takže všetky tie body. Euh, merci, monsieur le président. Donc, euh, je n'ai pas tous les... Ďakujem, pán predseda. Nemám všetky technické prvky a informácie, aby som mohol odpovedať na detaily otázky pána Depre, ale navrhujem, že vám to zašle písomne. A samozrejme môžeme to postúpiť aj všetkým členom výboru na základe faktov, ktoré mi kolegovia postupia. Bien. Dobre. Dobre, takže na dnešok to stačí, pani Holmajer? Vypočuli sme si pána Frezo, on nám povedal, že nemá dostatok informácií a faktov, aby vám mohol odpovedať, tak zašle v budúcich dňoch odpoveď. Termín na pozmeňovacie návrhy k vášmu návrhu, stanovisk, návrhu správy je 15. september o 12. na obed. Pardon, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, pomýlil som sa. Ospravedlňujem sa, teda dnes bola prvá výmena názorov. Návrh správy sa predloží na konci septembra, 26 alebo 29 september a pozmeňovacie návrhy sa môžu predkladať do 13. oktobra do 12. Ak už nikto nechce vystúpiť k žiadnemu bodu, tak môžeme ukončiť dnešnú schôdzu a budeme pokračovať po obede o 15.